Bene, cominciamo. Anche perché... Ak dovolíte, začneme, pretože máme napra- naprogramované na dnes veľa programu, veľa stretnutí a záväzkova. Ešte síce veľa kolegov chýba, nesmieme ale meškať. Prvý bod programu. Prijatie programu Návrh programu máte v dokumentácii. Ak nemáte žiadne pripomienky, budeme považovať program schôdze za schválený bez zmien. Bod číslo 3. Schválenie zápisnice. 3. Zápisnice, aj tie máte v dokumentácii. A ak nebudete mať pripomínka ani k nim, aj tie budeme považovať za schválené. Prvý bod programu. Program EÚ na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení a zmena a doplnenie nariadenia a dohoda medzi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 Európska únia a Spojené štáty v roku 2000 podpísali dohodu o koordinovaní programov označovania kancelárskych zariadení. V roku 2006 bola táto dohoda predlžená ďalších 5 rokov a predpokladá zavedenie programov úspor energie v EÚ. Ten, týmto pádom bol program realizovaný na úrovni Spojených štátov, ako aj na úrovni patričných inštitúcií EÚ, pričom boli stanovené spoločné produktové špecifikácie a registrované produkty v Spojených štátoch a v Európe e, boli navzájom uznané. Program bol realizovaný formou nariadenia 106 2006 v EÚ a ten program prispel k tomu, že trh s kancelárskymi zariadeniami e, bol zameraný viac na efektívnosť a účinnosť a že spotrebitelia tak mohli dosiahnuť aj isté úspory formou tohto programu e, v rozpetí 2008-2011 program Energy Star viedol k tomu, že spotreba energie e, takýchto, u takýchto kancelárskych zariadení klesla o 60 a do roku 2020 podľa odhadov e, bude viesť k úspore a nad 30 e, u takýchto typov zariadení, kancelárskych zariadení. Skôr ako ten program v decembri 2011 e, uplynul, zahájila komisia rokovania so Spojenými štátmi, tak aby došlo k uzavretiu novej dohody a aby došlo k predlženiu o ďalších 5 rokov. V novembri 2011 boli uzavreté tieto rokovania prvom rade tu ide o technické prispôsobenie pri tých navrhovaných zmenách. Napríklad ide o aktualizovanie odkazov na e, platný právny poriadok, ide o spájanie niektorého zlučovanie niektorých článkov. E, jediná obsahová zmena sa týka toho, že nová dohoda predpokladá dva oddelené systémy registrovania, ktoré budú zavedené v EÚ sa ponecháva certifikácia na úrovni e, výrobcov a v Spojených štátoch e, prebieha tá certifikácia formou tretích e, strán, čo vedie k tomu, že princíp vzájomného uznávania v budúcnosti už nebude možné uplatňovať. A preto článok 4 odsek 4 nariadenia 106 lomeno 2008 musí byť vypustený. Ja sám ako spravodajca vítam rokovania, respektíve úspešné završenie týchto rokovaní, pokiaľ ide o novú dohodu. S tými zmenami, ktoré navrhla komisia, súhlasím, stotožňujem sa s nimi, ale jedna otázka ešte stále ostáva otvorená. Viacerí výrobcovia sa zúčastňujú procesov verejného obstarávania, obstarávania a oni tvrdia, že sa zúčastňujú takýchto procesov zadávania verejných zakázok hlavne z toho dôvodu, že tie kancelárske zariadenia, ktoré musia obstarávať tie ústredné orgány, musia do, splňať minimálne štandardy, ktoré sú stanovené v Energy Star. Preto sa domnievam, že rozsah pôsobnosti ustanovení tohto nariadenia musí byť eh, rozšírený, tak aby boli do toho zapojené aj lokálne a regionálne orgány. Komisia sa týmto, návrhom, eh, týmto touto možnosťou nezaoberala vo svojom návrhu, pretože komisia sa domnieva, že pri verejných zákazkách otázky týchto verejných zákazov by mali byť riešené inde, v inej smernici. Takéto požiadavky ale eh, pri nedávno uzavretých dohovoroch e, boli značne zredukované. Rada teda značne zredukovala tie požiadavky, ktoré sa týkajú tejto časti. Ja si ale myslím, že by sme mali e, navrhnúť rozšírenie pôsobnosti e, tohto nariadenia, tak aby to neplatilo len pre ústredné orgány, ale aj pre samozprávu a pre lokálne orgány, tak aby tam bolo viacej stimulov pokiaľ ide o účasť na tomto programe, aby sa to rozšilo aj na iné orgány, tak ako to komisia pôvodne zamýšľala. Ďakujem pekne a rád si vypočujem vaše názory. Ďakujeme spravodajcovi. A teraz dám slovo pánovi Kukovičovi. Pani Kukovič. Ďakujem, pani predsednička. Som dnes veľmi rada, pretože prvýkrát som si vypočula vysvetlenie od nášho spravodajcu pretože ja som e, predpokladala, že prebehnú nejaké schôdze tejto dôležitej téme, veľmi dôležitej téme, pretože téma sa týka dohody medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou ohľadom koordinovania programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení. A ja ako tieňová spravodajkynia za EPP by som tiež možno rada ponúkla nejaké iné názory, iné stanoviska. Pretože toto je tretie predlženie dohody medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. A je pravda, že ten návrh spočíva hlavne v technických úpravách. Bohužiaľ, Mali sme veľmi málo času pripraviť sa na tento dokument a diskutovať o ňom. Časový harmonogram, návrh správy a tie pozmeňujúce návrhy sme dostali pred dvoma týždňami. E, ja sa ospravedlňujem, ale ešte stále som pomerne nová poslankyňa v parlamente a možno nechápem všetko e, to procedurálne nie som tak znala, pokiaľ ide o tie postupy a procesy, ale z mojho predchádzajúceho pôsobenia manažerského a pôsobenia na poste ministerky zdravotníctva viem, že dobrý časový harmonogram je predpokladom kvalitnej práce. A jeden pozmeňovací návrh, ktorý bol predložený spravodajcom samotným, ak ho budeme akceptovať, že ak, tam, ak budeme akceptovať, že nie len ústredná vláda, ústredná administratíva, ale že to budú aj lokálne úrady a orgány samozprávy, že aj oni budú viazané týmto nariadením a budú ho musieť uplatňovať. E, v takýchto časoch, v časoch krízy, ja sa domnievam a takisto sa to domnieva aj skupina EPP. Domnievame sa teda, že si to nemôžeme dovoliť v takýchto časoch. Nedávno sme prijali smernicu o energetickej účinnosti ja navrhujem, aby sme všetci išli podľa tejto smernice a aby sme si neodporovali. V článku 5 smernice o energetickej účinnosti sa uvádza, že členské štáty majú nabádať verejné orgány na lokálnej a miestnej úrovni, aby rešpektovali smernicu. Ja si dovolujem tvrdiť, že by to bolo v značnom rozpore, keby sme teraz povedali, že všetci sú povinní používať takéto podmienky v tých dohodách. Ak v smernici o energetickej účinnosti sa hovorí o tom nabádať, encourage, tak sa toho pridržajme. Preto navrhujem zmenu textu. Členské štáty by mali nabádať alebo pozbudiť e, orgány miestnej samozprávy, aby rešpektovali a nasledovali takýto program. E, chcem vás požiadať o podporu a chcem takisto diskutovať túto tému dnes. Ďakujem. Hola, la kolega Hassi. Ďakujem a teraz má slovo pani Hasi. Much, e, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. ďakujem veľmi pekne spravodajcovi. Bola som tieňovou spravodajkyňou v tejto veci počas predchádzajúceho kola, keď e, spravodajcom bol pán Bakalis. Plne súhlasím s tým základným prístupom spravodajcu. Počas posledného kola e, pôvodný, ten, ten pôvodný návrh parlamentu bol takú, taký, e, že verejný sektor musí takýmto spôsobom obstarávať kancelárske zariadenia, teda aby to splňalo kritéria Energy Star. Myslím, že potom sme sa dozvedeli veľa o tom, ako dôležitá je energetická účinnosť e, z pohľadu našich všetkých cieľov súvisiacich s energiou, ochrana klímy, energetická bezpečnosť, znižovanie závislosti na dovážaných energiách. Takže energetická účinnosť je kľúčovým momentom pri dosahovaní všetkých spomínaných cieľov. Preto sa domnievam, že by sme mali posilniť politiky. A to nie len e, formou smernice o energetickej účinnosti, ale aj formou iných opatrení. tak aby sme e, aj ten verejný sektor ošetrili takým spôsobom, že to bude v súlade s našimi celkovými cieľmi politik verejný sektor, verejná administratíva je taký veľký obstarávateľ, e, že môže viesť e, vlastne k zmenám, výrazným zmenám na tomto poli. Pred niekoľkými rokmi som si vypočula a možno, že ten e, príbeh pochádza z čias, kedy Energy Star nabiehalo v Spojených štátoch. Nie som si istá, ale každopádne vtedy mi bolo povedané, počas teda Clintonovej vlády sa rozhodla federálna vláda že od istého momentu budú nakupovať alebo obstarávať eh, počítače, ktoré budú splňať isté eh, štandardy eh, z pohľadu energetickej účinnosti a tedy došlo k výraznej zmene v rámci celého sektoru, pretože federálna vláda bola tak veľkým obstarávateľom, respektíve klientom. Myslím, že by sme mali posilniť súčasnú politiku formou tejto povinnosti a tá povinnosť by sa mala vzťahovať len na ústrednú administratívu, ústrednú vládu a na obstarávania, ktoré presiahnu ten prach v hodnotu 137 tisíc eur. Myslím, že by sme mali príjmať opatrenia smerom k podpore zmeny, zmeny kultúry obstarávania vo verejnej sfére, vo verejnom sektore pretože v kombinácii sú všetky tie úrovne verejnej správy takým výrazným veľkým klientom, čo ovplyvňuje výrazne aj samotné odvetvie. Ak nastavíme veľmi jednoznačné pravidlá pre obstarávanie kancelárskych zariadení, kritériá, ktoré sa týkajú ich energetickej účinnosti, tak myslím, že to môže pomôcť tým ľuďom, ktorí majú na starosti verejné obstarovanie, obstarovanie na úrovni miest, malých obcí alebo samozpráv. Môžeme ich naučiť naučiť dbať na otázky energetickej účinnosti a ja som si istá, že ten konečný výsledok bude prospešný aj pre celkové hospodárstvo. Preto podporujem návrh spravodajcu, aby táto povinnosť bola rozšírená, aby neplatila len na e, ústrednú vládu, ústrednú štátnu správu, aby sa to vzťahovalo na celý verejný sektor a A takisto som za to, aby sme e, odstránili tento limit, túto pravú hodnotu 137 tisíc eur, pretože sa domnievam, že vo väčšine prípadov, kde napríklad kancelárie alebo úrady v rámci verejného sektora nakupujú počítače alebo, alebo tlačiarne, tak e, obstarávanie je v menšej hodnote. Ďakujem. Kolega Rubik. Ja, danke, Frau Kolega Rubik, e, ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že tá dohoda doposiaľ bola výrazným úspechom, eh, dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi. Tým cieľom bolo, bola 30-percentná úspora do roku 2020 a podpis dohody siaha späť do roku 2000. Eh, to len počiarkuje, že tá spolupráca na tej bilaterálnej úrovni fungovala veľmi dobre E, moja otázka smerom na komisiu je, že ako je možné, že tu ide len o spoluprácu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou a ako je možné, že sa sústredíme len na to, aké plány má komisia, pokiaľ ide o spoluprácu s Čínou a Indiou, kde väčšina tých kancelárskych zariadení de facto je aj vyrábaných. Existuje nejaký dialog a aké ciele boli stanovené tu v tejto súvislosti? A keď ten princíp vzájomného uznávania už nefunguje, ako to potom vyzerá z, zo zásadou harmonizácie. E, je tu nejaká báza konsenzu, na základe ktorej môžeme tú harmonizáciu posunúť dopredu de facto a nebola by to aj téma vhodná na multilaterálnu úroveň, že by sme potom na multilaterálnej úrovni sa pokusili o nejaké globálne štandardy aj napríklad na úrovni normalizačných inštitúcií alebo e, dohodnúť sa potom s patričnými vládami, s ktorými budeme rokovať e, na týchto veciach. Ďakujem. Asi. Ďakujem. Už nikto viac nepožiadal o slovo a preto dávam slovo predstaviteľovi komisie. Nech sa páči. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň. Súhlasíme so spravodajcom a s pánom Rybigom, že je to dôležitá dohoda zaznamenala výrazný pokrok a vlastne ide o jeden z mála príkladov konkrétnej medzinárodnej spolupráce na poli energetickej účinnosti, takže sme veľmi radi, že to odporúčanie spravodajcu sa týka tak e, rozšírenia platnosti tej dohody a takisto schválenia nariadenia, ktorým sa to uplatňuje na úrovni EÚ. Aby som reagoval na otázku pána Rybiga, určite je tu priestor urobiť viac, e, pokiaľ ide o tú medzinárodnú spoluprácu. My zdieľame istú mieru skúsenosti aj s inými vládami. Hovorili sme s Rusmi o tej našej produktovej politike, hovorili sme aj s Číňanmi s troška menším úspechom, hlavne pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti motorov, kde naše e, normy, ktoré sa vzťahujú na motory, boli osvojené, si osvojili teda aj Číňania. Našou stratégiou je teraz e, odstrániť e, tie nedostatky v vo vykonávacích opatreniach a v rámci ďalšieho kroku by sme mali silnejšie spolupracovať s ostatnými vládami po celom svete alebo partnermi, protistranami. Pokiaľ ide o otázku verejného obstarávania, v zásade výrazne súhlasíme s návrhom spolu spravodajcu a to nebude prekvapením, pretože naozaj to bol aj náš návrh, ktorý, sa týkal aj, ktorý bol obsiahnutý v návrhu smernice o energetickej účinnosti keď si vezmeme do úvahy, že sa zdá, že sme takmer na Prahu schválenia finálnej verzie smernice energetické účinnosti, eh, v rámci ktoré budú uplatňované tie isté eh, podmienky, pokiaľ ide o obmedzenie sa len na, na centrálnu vládu, na ústrednú vládu, tak ako je to v prípade Energy Star. Podľa nás v tejto chvíli je správne postúpiť k implementácii a nie púšťať sa do dlhých eh, diskusí o tom, či by mal byť nejaký iný režim E, osobitne pre kancelárske zariadenia v porovnaní s tým, ktorý bol dohodnutý pre iné produktové skupiny. Podľa nás by dávalo zmysel zrkadlovo urobiť to aj v prípade, e, urobiť to tak, ako je to v prípade smernice o energetickej účinnosti a myslím, že by tam mala byť e, povinnosť na úrovni členských štátov, aby nabádali aj iné orgány, ako sú orgány tej, tej centrálnej štátnej správy, aby to robili. Myslím si, že by to v týchto e, ťažkých časoch mohlo priniesť svoje e, úžitky. My v tejto chvíli ale nechceme e, výrazne tlačiť na rozšírenie aj na lokálnu a miestnu samozprávu, pretože sa dohodlo na, to, na tom, teda dohodli sa na tom pred chvíľou, že v 2015 prebehne revízia takéhoto možného rozšírenia. Ďakujem pekne a teraz má slovo spravodajca. Pán Kovač. Ďakujem pekne. Zohľadníme všetky vystúpenia a názory, ktoré tu odzneli a teším sa na vaše prípadné pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Ďakujem pekne, vážený pán spravodajca. Ešte chcem pripomenúť lehotu na predkladanie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Je to 16. júl na obed. Ďakujem pekne za spoluprácu. Ideme teraz na bod 6 nášho programu bezpečnosť činnosti v oblasti vyhľadávania prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori. Offshore, pán Belet, pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Sorry, chairman, thanks very much. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Vítam všetkých prítomných. Vážený, od včera e, opäť v Norsku e, pokračuje e, opäť ťažba ropy po dvoch týždňoch, takže aj my môžeme pokračovať v našej práci. Je to dva roky po tom incidente v Mexickom zálive v USA a v goli tomu bolo pristúpené k revízii európskych politík a my dúfame, že to završíme do konca roka pod cyperským predsedníctvom. Môj návrh správy ohľadne návrhu komisie máte už teraz k dispozícii. <clears throat> Je to už aj preložené do všetkých jazykov, takže ak dovolíte, kolegovia, kolegyne, tak vypichnem hlavné body. Najskôr, čo sa týka právnej hej, podoby. Komisia navrhuje nariadenie. A to znamená rovnaké podmienky, ktoré takto vzniknú v EÚ, ale e, odzneli tu aj obavy zo strany kolegov a zainteresovaných strán, e, teda, že by tu vznikla nová, e, nová úroveň regulácie, okrem tej už existujúcej napríklad na národnej úrovni. No a potom by museli byť aj upravené tie národné regulačné rámci a že by sa možno že znížila úroveň inšpekcií v teréne a Čiže v prvých rokoch uplatňovania by sa možno, že znížila úroveň bezpečnosti, aspoň to sú obavy, ktoré odzneli sú pre a proti, samozrejme, ako vždy, ale myslíme si, že by predsa len bolo lepšie e, zmeniť e, tú právnu formu a teda e, ostať e, pri smernici, to je návrh číslo 1. Ďalší dôležitý aspekt, a ten je zásadný, e, je to e, nezávislosť e, orgánov. Mm, čo sme sa naučili po tom incidente v Mexickom zálive, to je práve otázka nezávislosti úradov, ktoré sú zodpovedné za hodnotenie e, bezpečnosti a environmentálnych rizík spojených s prevádzkou a tieto zodpovedné orgány musia byť 100% nezávislé od ostatných <clears throat> úradov alebo správnych e, orgánov, ktoré vydávajú povolenie na vrty napríklad a ťažbu. A tento bod by určite mal byť ešte ďalej e, preskúmaný. Je to jeden z kontroverzných bodov. Aj na rade viete, že rada je už trošku ďalej ako my, pretože my sme si museli najskôr vyriešiť otázku právomoci tu v parlamente, ale toto je určite <clears throat> niečo, čomu by sme sa ešte mali venovať, ale naozaj zásadná je otázka nezávislosti úradov. Tretí aspekt, vážení kolegovia, zapojenie skupiny EÚ pre e, ťažbu na mori. E, táto skupina e, vznikla iba minulý rok a vychádza z uznesenia ktoré prišlo po štvrtej správe. No a toto uznesenie sme veľkou väčšinou schválili, myslím, minulý rok v septembri alebo v oktobri, oktobri išlo o otázku bezpečnosti takejto ťažby e, ropy a plynu na mori. Ja myslím, že spolupráca, výmena informácií medzi členskými krajinami by mali byť posilnené a mali by sme mať európsku teda táto skupina e, by naďalej mala fungovať. Je to dobrý e, nástroj a mali by sme ho plne využiť. E, overujú uplatňovanie relevantných národných a európskych právnych predpisov. A okrem toho, vážení kolegovia, sme zohľadnili aj široký mandát Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť, ak si to správne pamätám tak e, bola dohoda na Rade pre dopravu e, nový rozsah pôsobnosti tejto e, agentúry EMSA, ale musíme to ešte stále odhlasovať na pléne opäť v septembri alebo oktobri, ale tento nový mandát by mal byť súčasťou plánov na reakciu v naliehavých prípadoch hlavne v cezhraničnom kontexte e, pri takýchto e, činnostiach na mori. Ďalší aspekt, no, overovanie tretími stranami, teda to je veľmi dôležité pri všetkých plánoch. V štvrtej správe sme ako parlament e, kladli dôraz na overovanie tretími stranami. Teraz rada vyňala tento koncept, hlavne v kontexte veľkých podnikov, pretože e, majú internú e, sekundárnu verifikáciu a je to mm, v podstate postačujúce, ak samozrejme je zaručená nezávislosť toho overovateľa, Takže tá sekundá, to sekundárne overovanie je tak účinné ako overovanie nejakou nezávislou treťou stranou. Nie je dôležité, či je to sekundárna alebo tretia strana. Dôležité je, že je to uskutočnené úplne nezávislým spôsobom. A pán predseda, ak dovolíte, poviem niečo aj o európskych normách pre celosvetové e, operácie, pretože to nemá iba európsky rozmer. Mm, sú tu isté očakávania medzi kolegami a zainteresovanými stránami. E, Európske podniky, ktoré sa venujú takejto činnosti na mori, mm, V prípade niektorých sa očakáva mm, pôsobenie celosvetovo v súlade ale s európskymi normami. Takže aj o tomto sa hovorí v tejto správe. Teším sa na vaše reakcie konkrétne na tento bod. A ešte na záver niečo dôležité, otázka zodpovednosti alebo skladania účtov, ak to tak môžem povedať. V súčasnosti tento návrh nariadenia e, hovorí iba o environmentálnej zodpovednosti, ale sú tu aj e, napríklad aj občianskoprávne e, škody, ktoré sa môžu vyskytnúť pri nejakom incidente. No a čo nás najviac znepokojuje, nie všetky podniky, ktoré e, sú činné na mori, e, môžu odškodniť za e, môžu odškodniť všetky vzniknuté e, škody. Takže možno, že by bolo dobre porozmýšľať na nejakým dodatočným e, poistením takýchto škôd. Nie je to nič nové, tieto modely už existujú. My navrhujeme vytvorenie e, vzájomných kompenzačných e, režimov pre, s povinným členstvom jednotlivých prevádzkovateľov. Mohlo by sa to organizovať na regionálnej úrovni, nemuselo by to byť e, jednotné v celej EÚ. Mohlo by to byť teda v závislosti od jednotlivých regiónov. A ešte na záver poviem, že je tu mnoho ďalších bodov, o ktorých treba hovoriť. My si uvedomujeme, že nie sme jediným hráčom pri tejto otázke. Je tu aj výbor pre životné prostredie a právne záležitosti. Oni majú e, taktiež výlučnú právomoc, takže sa tešíme na spoluprácu. A je tu však už istý e, pokrok, aj keď pracujú trošku rýchlejšie ako my Myslím, že tá lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov pre nás je začiatkom septembra, pre Envy a právne záležitosti to je budúci týždeň a ešte chcem povedať, že rada bude o tomto dokumente opäť diskutovať e, budúci útorok už pod cyperským predsedníctvom. Takže pani predsednička, kolegyne, kolegovia, toto je taký prvý prehľad e, hlavných bodov pozmenujúcich návrhov, ktoré sme predložili a teším sa na vaše reakcie. Ďakujem spravodajcovi. Je tu kolegyňa Ford. Ako tieňová spravodajkyňa chce vystúpiť, nech sa páči. Ďakujem pekne. Blahoželám k vášmu účinnému predsedníctvu. Dnes naozaj e, časovo to vyzerá veľmi pozitívne, už máme náskok, takže teraz sa chcem poďakovať aj spravodajcovi za túto správu. Ďakujem za to, že ste zohľadnili naše pripomienky k otázke nariadenia alebo smernice. No a potom mnohé veci už boli v návrhu komisie. Ak by však e, to nakoniec bola smernica, tak by sme tam mohli mnohé tieto ustanovenia e, zachovať. Uvidíme, ako to celé dopadne. Vy ste odviedli vynikajúcu prácu, pretože ste veľmi jasne povedali, kto je zodpovedný za čo konkrétne, pretože to je uh, to, čo sme sa poučili po tej katastrofe v Mexickom zálive. Čiže mm, jasná zodpovednosť e, prevádzkovateľa, regulačného orgánu a toto rozdelenie tu musí byť zachované. Overovanie tretimi stranami. Vy ste to vypichli ako jeden z dôležitých bodov. Uh, Niekedy sekundárne overenie, overovanie je dostatočné, nie vždy. Možno, že by sme mohli trošku pozmeniť to znenie v tomto konkrétnom prípade. Nie vždy to musí byť overované treťou stranou, ale predsa len v niektorých prípadoch by to tak malo byť. Ja som hovorila o, o tých správach, o hlavných e, rizikách. Možno, že by to mohlo byť formou zaškrtávania nejakých poličiek. Um, ehm, mohlo by sa to opakovať každých 5 mm, rokov, ale nie sme si istí, či je to presne to, čo si želáme. Možno, že skôr nejaké kontinuálne e, sledovanie tých zmien pri prevádzke. Takže by to bol akýsi živý proces, ktorý by išiel ruka v ruke s, tou každodennou, s tým každodenným fungovaním. Potom celosvetové normy Myslím, že všetci súhlasia s tým, že by sme mali mm, rešpektovať čo najvyššie normy, ale ťažko sa to robí právne záväzné. Možno, že by sme tam predsa len mohli hovoriť o tom, že komisia a členské krajiny budú e, snažiť sa, sa budú snažiť pracovať s e, celosvetovými normami je niečo aj v správe z mojej vlastnej iniciatívy. Potom občiansko-právna a trestnoprávna zodpovednosť za nedbalosť, ktorá môže e, spôsobiť buď e, nejaké zdravotné alebo environmentálne e, katastrofy. Niektorí si myslia, že to, tam už, že to už je upravené v iných smerniciach, ale vy tam máte špecifickú klauzulu, možno, že by sme možno mohli skôr to doplniť do už existujúcich ustanovení, ale malo by to byť jasné. A potom ďalšie výbore sa pozerajú na cenu e, odstraňovania e, následkov. Ja viem, že prevádzkovateľia majú nielen finančné, ale aj fyzické a personálne zdroje, takže ak sa stane nejaká katastrofa, tak e, tie škody sú e, obmedzené a ak sa zamerajú iba na finančnú zodpovednosť, tak e, potom mm, s tým sú spojené isté problémy možno, že by sa to potom obmedzilo iba na tých e, veľkých operátorov, takže naozaj e, zabezpečiť aj tie fyzické a personálne e, zdroje, ktoré by mohli byť uvoľnené v prípade nejakej katastrofy, nielen tie finančné, takže opäť by sme mohli niečo takéto vložiť do znenia, ale musíme dbať na to, čo robia ďalšie výbory. Je to každopádne úloha nás ako gestorského výboru. Ďakujem. Ford. Ďakujem pani kolegyni Fordovej. Nemáme žiadne ďalšie žiadosti o slovo. A ak teda nikto nechce vystúpiť, udelila by som slovo komisii. Nech sa páči. Grazie. Uh, thank you, Madam Chairman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať za úvodné slova spravodajcu aj pani Ford za pripomienky k tomuto návrhu. Na komisii vítame záujem a proaktívny prístup Európskeho parlamentu v prípade tohto spisu, a to od samotného začiatku vrátanie tej správy z vlastnej iniciatívy z minulého roka a súčasné znenie správy je dobrým východiskom, je to dobrá analýza tejto otázky. Máme pocit, že sa tu celkovo um, zlepšili niektoré body dokumentu, takže sa s tým bude dobre ďalej pracovať. Ako viete, v prípade tohto návrhu sme sa zamerali na tie hlavné eh, hrozby a nechceli sme sa púšťať do menších, napríklad nejakých pracovných úrazov, pretože to je upravené v iných legislatívnych aktoch. Možno, že to tak nevždy platí v kontexte iných výborov. E, potom tie zásadné prvky, ktoré tu máme. Myslím, že to už povedal aj samotný spravodajca. Napríklad nezávislosť e, príslušných orgánov. To je naozaj zásadný bod. A súhlasím s tým, že by sme sa mali tomu ešte ďalej venovať. Bude to tak aj na rade. Budeme to ešte dolaďovať. Taktiež otázka vyhýbania sa konfliktom záujmu je kľúčová. Je dobré, že aj to e, tu jasne vystupuje. A taktiež otázka overovania treťou stranou, to sa tu spomenulo. My sme vychádzali z jasného systému overovania na komisii, ale Vypočuli sme si aj argumenty za e, sekundárne overovanie v prípade dobre fungujúcich podnikov a určite mm, by to takto mohlo e, pokračovať takýmto inteligentným spôsobom, ale nie je za všetkých okolností. Potom otázka právnej e, podoby či nariadenie alebo smernica. Mm, <clears throat> aj rada, aj parlament majú dosť jasné stanovisko teda parlament aspoň na úrovni tohto výboru. A my sme pôvodne navrhli nariadenie e, kvôli tomu, ako sa to bude uplatňovať v jednotlivých odvetviach. <clears throat> Možno, že to neznamená iba E, rizika, ale aj výhody a preto sme sa zamerali na nariadenie. Ale sú tu aj iné názory, napríklad ako by mohla smernica zlepšiť situáciu, ako napríklad v oblasti Severného mora. Ale myslím, že aj tu bude komisia postupovať pragmaticky a uvidíme, ako sa celá situácia e, vyvinie a potom dospejeme k definitívnemu rozhodnutiu. Potom otázka zodpovednosti. Tá environmentálna, to už je v návrhu. Občianskoprávna zodpovednosť je trošku problematická. Musíme e, sa tým zaoberať. Zatiaľ sme to nespravili, pretože máme pocit, že nemáme dostatočnú istotu, pokiaľ ide o možné riešenia. Takže Nevenovali sme tomu extra pozornosť, aj keď musím priznať, že sa pracuje na dvoch štúdiách v súčasnosti a taktiež nás zaujímajú návrhy e, spravodajcu, čo sa týka e, spájania e, alebo vzájomného ručenia za rizika. Takže zatiaľ toľko, aj keď bodov by bolo ešte viac. Ďakujem pekne. Bene, grazie. Ďakujem komisii. A na záver rozpravy dáme slovo kolegovi Beletovi. Thanks, Chairman. Ďakujem, pani predsedníčka. Veľmi stručne. Po týchto veľmi konštruktívnych vystúpeniach ďakujem veľmi pekne, pani Ford. Myslím, že E, súhlasíme so všetkými vašimi podnetmi, myslím 6-7 ich bolo, súhlasím teda so všetkými tými pripomienkami, hlavne pokiaľ ide o jasné zadefinovanie zodpovednosti, e, verifikovanie na úrovni tretích strán, zo strany tretích strán. E, závisí to od okolností, závisí to od typu spoločnosti a od tých osobitných okolností naozaj budeme potrebovať verifikovanie z, z úrovne tretej strany, tak aby to bolo špecificky zadefinované správa o výraznámnych rizikách. E, to je živý taký proces. E, globálna verifikácia to je to je troška problematické. Určite chceme e, vyslať signál, ale je to veľmi ťažké, citlivé z pohľadu právneho, takže som otvorený akýmkoľvek návrhom aj zo strany komisie, pokiaľ ide o tento bod. Ďalej občianskoprávna zodpovednosť, hovoril o tom aj pán komisie, a tá pozitívny vplyv na e, zdieľanie rizík, risk pooling. E, dúfam, že sa dohodneme, že nájdeme nejakú spoločnú platformu spolu s výborom Envia, s výborom pre právne záležitosti, pokiaľ ide o túto dôležitú záležitosť. A potom nakoniec samozrejme vy ste hovorili o fyzických a personálnych zdrojoch, tak aby sme dokázali zvládnuť ten cleaning up. To je veľmi dôležité doplnenie. Ja predpokladám, že vy predložíte pozmeňovacie návrhy v tomto ohľade. Takže ďakujem veľmi pekne, pani Ford, e, ďakujem pekne, pán Eliov, za veľmi konštruktívny prístup z vašej strany. a predpokladám, verím, že pokiaľ ide o právnu formu, tak komisia bude veľmi pragmatická, takže zaznamenávame tu pokrok a ja sa teším na všetky konštruktívne pozmeňovacie doplňujúce návrhy od všetkých kolegov. Ďakujem, pani predsednička. Grazie. Ďakujem kolegovi Beletovi. A teraz máme voľno do 10.30. Ukončili sme náš program a o 10.30 je naplánované stretnutie s ministrom komunikácie a prác Cypru o 11.15 11, minister obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, ruchu a o 12.00 s pánom riaditeľom Potočníkom. Poprosím vás, aby ste prišli 10.25, aby sme mohli presne začať s pánom ministrom. Termín pre pozmeňujúce návrhy pre správu Belet 4. september 2012 o 12. na obed. A teraz máme pol hodinu prestavku.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 Budeme pokračovať v našej schôdzi a je to mm, stretnutie s pánom Eftemiosom Florencuom, ktorý je ministrom komunikácie prác a zastupuje tu cyperské predsedníctvo. Bude tu medzi nami 45 minút. Diskusia skončí 11.15 a my mu dáme hneď slovo a vy sa medzičasom môžete prihlásiť e, o slovo. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne, dobrý deň želám všetkým. Úvodom by som rád veľmi srdečne poďakoval dánskemu predsedníctvu za vynikajúcu prácu, ktoré urobilo a tiež by som rád poďakoval e, vášmu výboru, pani predsednička, a všetkým europoslancom tohto výboru za pozvanie a za možnosť, e, ktorú máme, e, že sme tu dnes medzi vami. Vážená pani predsednička výboru pre priemysel, výskum a energetiku, vážení podpredsedovia, vážení páni a dámy poslanci. Je pre mňa skutočne veľká česť a radosť zároveň, že som tu dnes na pôde Európskeho parlamentu na mieste, kde inštitúcia princípy demokracie sa príkladne pretvárajú do reality. EP je jedným z najzákladnejších pilierov európskeho projektu a ďakujem za príležitosť, ktorú mi dávate, aby som na pôde vášho výboru predniesol, aké sú priority a ciele cyperského predsedníctva v oblasti telekomunikácií, informačnej spoločnosti a európskej politiky priestoru a vesmíru a zároveň príležitosť, aby som si vypočul vaše názory. Som pevne presvedčený, že jedine plodným dialógom a vzájomným pochopením a vytváraním prostredia dôvery sa môžu vytvárať politiky a úprava tak, aby sme dosiahli lepšiu Európu, ktorá bude uspokojovať odôvodnené potreby a očakávania občianskej spoločnosti. Digitálny program pre Európu je základným kameňom, aby sme dosiahli ciele stratégie EU 2020. rozvíjať nové infraštruktúry, nové generácie širokopásmového, rýchlového internetu a rozvíjať digitálne služby. To všetko bude potrebovať investície do sieti, rýchlostných sietí, rýchlostného internetu a zároveň e, to bude mať za cieľ, aby sme získali, znovu získali konkurencieschopnosť a podporovali inovácie a technológie a výskum a vývoj. V tomto kontexte rokovania o nástroje Connecting Europe, tak to bude jednou z priorít nášho predsedníctva. Minulý týždeň v Štrasburgu počas plenárneho zasadnutia EP predseda Európskej komisie, Európskeho parlamentu a prezident Cyperskej republiky sa vo spoločnom vyhlásení zaviazali, že budú počas nášho predsedníctva čo najúžšie spolupracovať, aby dosiahli spoločný cieľ schváliť ambiciózny viacročný finančný rámec, kde budú dostatočné investície do rozvoja a do zamestnanosti. Nástroj Connecting Europe a to je dôležitý aspekt, v, tom, v tej príprave viacročného rámca nemôže byť výnimkou. Budeme spolupracovať konštruktívne s EP, aby sme vytvorili potrebné podmienky na dohodu, vždy berúc do úvahy aj iné faktory finančného rámca. Naše predsedníctvo sa bude sústreďovať na to, aby sme študovali usmernenia o transeurópskych sieťach v telekomunikáciách v rámci toho nástroja Connecting Europe. Tieto usmernenia budú podporovať investície do sieti e, vysokorýchlesného a širokopásmového internetu aj do paneurópskych digitálnych sietí. Pre cyperské predsedníctvo je toto bez pochyby jedna z najväčších priorit. A preto budeme pracovať na tom, aby sa schválili všeobecné a čiastočné usmernenia na decembrovej rade. Jednotný digitálny trh s aplikáciou a so schválením smernice, aby sa viacej digitálne siete aplikovali na našom trhu a tiež chce zaistiť spoločné aplikácie v celom trhu EÚ. Vytvorenie nového rámca pre lepšie využívanie informácií vo verejnom sektore bude mať hospodársky dopad, ktorý by mal byť pozitívny, pretože by to malo vytvoriť e, nové firmy a nové pracovné miesta. A to my budeme podporovať. Sme plne pripravení úzko spolupracovať s vašim výborom, aby sa vytvorili podmienky na dohodu v prvom čítaní. Naše predsedníctvo zdôrazňuje potrebu bezpečnosti sietí a informácií a rozhodne bude pokračovať práci pre Európsku agentúru pre siete, pre agentúru INISA. V tejto práci budeme pokračovať tak na pôde rady, ako aj v úzkej spolupráci s vami. Sme pripravení začať rozhovory o európskej stratégii pre bezpečnosť v cyberpriestore, v kybernetickom priestore. Aby sme podporili digitálne hospodárstvo je kľúčovým rozhodujúcim momentom zvýšiť dôveru občanov a firiem v elektronické transakcie. Preto budeme pracovať tak, aby sme pripravili návrh legislatívneho rámca pre celú Európu o finančných transakciách na vnútornom trhu. Hovorím predovšetkým o elektronickom podpise a identifikácii firiem, aby sa zaznamenal pokrok v tomto bode ešte do konca nášho predsedníctva. Úloha nových inovatívnych technológií je veľmi dôležitá a zaberá významné miesto nielen v Bielej knihe o dopravnej politike, ale aj v digitálnej agende pre Európu. Cyperské predsedníctvo na neformálnom stretnutí ministrov telekomunikácie a dopravy, ktoré sa bude konať 16. a 17. júla v Nikozii, budeme sa snažiť eh, prehlbovať úlohu digitálneho hospodárstva ekonomiky aj v doprave. S touto iniciatívou chceme prepojiť dve ústredné politiky EÚ, digitálnu agendu a dopravnú politiku EÚ. Na tejto schôdzi Chceme tieto dve politiky podporiť, posilniť a zabezpečiť väčší, väčší prístup e, verejnej mienky a občianskej spoločnosti k informáciám. Úspešne podporiť tieto dva prvky prispeje určite k rozvoju intermodálnej dopravy a vytvorí sa aj vhodný kontext na elektronické plánovanie mobility občanov a to účinným spôsobom. Výsledky tohto stretnutia z Nikózie sa potom predložia na celosvetovom kongrese o e, inteligentných dopravných sieťach a tento kongres sa bude konať v Rakúsku v oktobri tohto roka. Tohto kongresu sa zúčastnia aj dvaja podpredsedovia Európskej komisie, pani Nelly Cruz a pán Kalas. Boli pozvaní aj predsedovia e, výborov ITRE a TRAN. Sme toho názoru a dúfame, že 16. a 17. júla dúfame, že aj vy budete prítomná na tejto schôdzi. Účasť Európskeho parlamentu na tejto schôdzi je niečo, čo je podľa nás nevyhnutné a preto očakávame, že nás poctíte vašou návštevou. Európa potrebuje politiku, účinnú politiku pre aby sme e, v tejto oblasti a v tejto stratégii zohrávali kľúčové úlohy pre vesmírny priestor. Vesmírny priestor nám môže dať e, odpovede na mnohé globálne a celosvetové výzvy, ktorým čeli spoločnosť 21. storočia a Európa preto musí zohrávať kľúčovú úlohu v tomto sektore. Cyperské predsedníctvo sa bude snažiť presadiť závery rady v zmysle mm, vesmírnej politiky a politiky vesmírneho priestoru EÚ. Navyše naše predsedníctvo je pripravené na rade preštudovať iniciatívu ktorú predloží Európska komisia na rozvoj Európskeho programu na dohľad a kontrolu zeme a zemského priestoru, aby sme dosiahli pokrok v tomto významnom sektore. Rozvoj celosvetového satelitného systému GNS a Galileo prispieje k hospodárskému rozvoju Európy. Služby Galilea budú užitočné pre všetky druhy dopravy. Vytvoria sa nové príležitosti vďaka rozvoju mobilných telefónov a prispieje to aj k blahobytu ľudí. Cyperské predsedníctvo na základe všeobecných aj čiastočných usmernení, ktoré vypracovalo dánske predsedníctvo na, poslednom, na poslednej rade ministrov v júni, tak my budeme pokračovať v tejto práci na legislatívnych návrhoch, aby sme vytvorili a spustili európske systémy navigačných systémov, satelitných systémov. A to bude prediskutované aj v rámci rozhovorov o viacročnom finančnom rámci. Sme samozrejme pripravení aj v tomto bode úzko s vami spolupracovať, aby sme vytvorili podmienky pre dohodu v tejto otázke. Navyše cyperské predsedníctvo je pripravené v rade preštudovať legislatívnu iniciatívu, ktorú má predložiť Európska komisia kde ide o zmenu existujúceho nariadenia pre organizmu alebo pre inštitúciu GNSS a ide o to, aby sme predložili správu o pokroku v decembri tohto roka a my vyvinieme maximálne úsilie, aby sme buď úspešne ukončili tento bod, tento legislatívny návrh, alebo aspoň dosiahli veľký pokrok A dosiahneme to len vzájomnou a plodnou spoluprácou Európskej komisie členských štátov, ale predovšetkým v úzkej spolupráci s EP. Pani predsednička, vážení členovia Európskeho parlamentu Cyprus, preberá predsedníctvo Rady EÚ poprvýkrát. Ide o obrovskú výzvu, veľmi dobre si uvedomujeme, aká je to zodpovednosť a aká je to ťažká úloha a preto budeme síce opatrne, skromne, ale transparentne a rozhodne pracovať, aby sme prispeli aj našim zrnkom piesku k spoločnému úsiliu na dosiahnutie lepšej Európy. Očakávam, že budeme vynikajúco spolupracovať počas nášho predsedníctva a som vám samozrejme k dispozícii, aby sme vyriešili akýkoľvek eventuálny problém a aby sme spoločne dosiahli tieto tak ambiciozne ciele, ktoré sme si stanovili, aby sme podporili digitálnu agendu pre Európu. Ďakujem vám za príležitosť, e, že môžeme tu predložiť naše priority a naše ciele. A samozrejme, teraz som pripravený vypočuť si vaše otázky, hodnotenia, pripomienky. A samozrejme, ak to bude sa dať, eh, tak v rámci mojich možností budem na ne aj odpovedať. Grazie. Ďakujem pekne, pán minister. A hneď dáme slovo pani Del Castillo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážený pán minister, vitajte na pôde nášho výboru. Okrem iných kompetencií má aj kompetencie telekomunikácií, informačných technológií. Som rada, že ste tu dnes medzi nami na úvod cyperského predsedníctva a Buďte si istí, že nie len v mene EPP, ktoré zastupujem, ale som presvedčená, že všetci kolegovia tohto výboru, tak ako aj v minulosti, aj teraz s vami, budeme vždy pripravení spolupracovať veľmi úzko, veľmi otvorene a ochotne počas vášho predsedníctva. Dovolte mi, aby som zdôraznila jeden z aspektov, ktorý ste spomenuli, pretože je to určite téma, o ktorej v súčasnosti diskutujeme a, a počas vášho predsedníctva bude najrozhodujúcejšou oblasťou v telekomunikáciách. a to je projekt Connecting Europe, ktorý ste spomenuli aj vo vašom úvodnom vystúpení veľmi podrobne. Rada by som tu zdôraznila obrovský význam prepojenia rôznych sietí, či už dopravných, energetických alebo telekomunikačných prvom rade niekedy sú prepojené, niekde aj úzko, napríklad telekomunikácie. Prepojenie na energetické siete je skutočne významné. Nezabúdajme na to, že potrebujeme rozvoj tých inteligentných sietí, ktoré sú dôležité na to, aby sme mali systémy účinnej energetiky alebo energeticky účinné siete, ale sú kľúčové aj pre plný rozvoj Európskoho jednotného trhu, či už vnútorný trh pre energiu, alebo aj pre digitálny trh, alebo pre obchod ako taký. A rozvoj jednotného trhu, tak ako spomenuli šéfovia vlád a štátov, je rozhodujúci, aby sme ešte viacej podporili politiku v prospech ekonomického rastu a to tak, že budeme konkurencie schopnejší. Celý tento argument pripisuje kľúčovú úlohu rozvoju sietí a prepojeniu celej EÚ prostredníctvom sieti. Vo vašich kompetenciách, pán minister, náš výbor sa sústreďuje práve na tento bod a bude to robiť aj počas budúcich mesiacov. A ja som presvedčená, že budeme spolupracovať a buďte si istí, že my všetci vás budeme neustále podporovať. Grazie, la parola Patrizia Ďakujem teraz pani Toja. Ďakujem pekne pani predsednička a ja v mene mojej politickej skupiny vás vítam na pôde Európskeho parlamentu a tohto parlamentného výboru, ktorý už v rámci svojich kompetencií sa venuje významným oblastiam, ktoré sú dôležité pre ekonomický rozvoj Želáme vám úspech v práci a som presvedčená, že cyperské predsedníctvo bude pokračovať v tej intenzívnej práci a ktorý prinesie aj úspechy v budúcich rokoch, pokiaľ ide o programovanie a aj rozhodnutia, ktoré sa e, budú e, teda odrážať aj v budúcom finančnom rámci. Začali ste o finančnom rámci, o, o finančných perspektívach a to je rozhodujúce pre rozvoj tém a bodov, či už ide o siete dopravné, energetické alebo aj materiálne siete, širokopásmové a tak ďalej a tak ďalej. Ak naozaj chceme pracovať pre rozvoj a chceme, aby tieto veľké projekty, ktoré už sú známe, vieme, ako treba na nich pracovať a ako postupovať v prípade prepojení inteligentných sieť a tak ďalej. Len toto budeme môcť urobiť len vtedy, keď budeme mať dostatok financií, nielen existujúcich, ale aj nových. A preto vás vyzývam, aby ste počas týchto šiestich mesiacov pracovali tak, aby sme pozitívne ukončili aj rokovania vo viacročnom finančnom rámci. Bez toho nedosiahneme pokrok v realizácii sieti a nedosiahneme pokrok v žiadnej z oblastí a keď chceme ekonomický rast, ktorý prinesie aj zamestnanosť, chceme vytvárať pracovné miesta v Európe. Pokračujte v tomto kontakte v rokovaniach s EP aj s pánom predsedom Európskeho parlamentu a ešte existujú nejaké veci, ktoré bude potrebné vyriešiť, lebo ostali e, nevyriešené na konci dánskeho predsedníctva. Jednoznačne je dôležité kvantita, množstvo e, finančných prostriedkov, projektové bondy. A vieme, že v Štrasburgu sme hovorili aj o revízii nariadenie. Všetky tieto nové finančné nástroje sú potrebné, ale na ne potrebujeme väčšiu odvahu A vy teda musíte pracovať, hoci ste teda ministrom pre dopravu, komunikácia a tak ďalej, ale treba popracovať aj na úrovni rozpočtu. A teraz pán Tošenovský. Dobrý deň, pane ministře. Dobrý deň, pán minister. Ja sa pripájam k svojim kolegom e, s privítaním tu na výbore. A som veľmi rád, som počul to, čo ste na významu e, smerom k rozvoju informačných sietí a to, čo preberáme my tu veľmi dlho, ako vyriešiť väčšiu podporu a spoluprácu Európskej únie na satelitných systémoch, pretože tie sú do budúcnosti veľmi zásadné pre ďalší technický rozvoj a dovolím si povedať aj pre konkurencieschopnosť Európy. Ja som zároveň spravodajcom pre širokopásmový internet, o ktorom ste hovorili ktorý, ako sa ukazuje, je veľmi dôležitou a významnou aktivitou a takisto novou aktivitou, do ktorej Európska únia vstupuje. Ide o veľký finančný obnos, asi 9 miliard eur, ktorý by do tejto oblasti mal smerovať. Na jednej strane chceme, aby bola podpora, a veľká iniciatíva rozvoja v tejto oblasti, na druhej strane musíme dávať veľký pozor na to, aby sme nenarušili konkurencieschopnosť, hospodárskú súťaž zdravú v tejto oblasti, pretože je to zároveň veľmi dynamicky sa rozvíjajúci a technicky, rozvíjajúca sa a technicky mm, postupujúca oblasť. Veľmi sa teším na spoluprácu s predsedníctvom Cypru a bol by som rád, keby práve počas e, vášho predsedníctva sa podarilo prijať túto smernicu, pretože sa zároveň ukáže, ako Európska únia dokáže iniciovať ďalší rast takýchto veľmi dynamických oblastí. Na druhej strane zároveň to, čo hovorila pani kolegyňa, je pre nás veľmi dôležité, aby práve rozvoj informačných sietí bol podporený a vtedy je nevyhnutný pre ďalší rozvoj toho, čo je už tak eh, nepostradateľné a tým je rozvoj energetických sietí po celej Európe. Celý tento projekt je nesmierne náročný technicky a bude záležať od toho, ako sa podarí zosúľadiť spoluprácu jednotlivých krajín. A veľmi dobre si uvedomujem, ako zložitá a zložité je aj postavenie tej predsedníckej krajiny v tejto veľmi technicky náročnej veci, tak aby sme nevstúpili do nepríjemných vecí, kde by sme mohli narušiť konkurencie, konkurenciu ktorá tak poháňa európsky trh, ako aj rozvoj Európskej únie dopredu. Takže veľmi sa teším na spoluprácu a som maximálne pripravený na spoluprácu práve s predsedníctvom Cypru a s vami. A som veľmi rád, že e, vy to staviate na tak významnú úroveň, či už ide o širokopásmový internet alebo o satelitný výskum. Takže ešte raz e, veľká vďaka. Grazie, Ďakujem a teraz má slovo pani Nibler. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážny pán minister. Aj z mojej strany chcem sa poďakovať srdečne za to, že ste prišli a za tú mimoriadne zaujímavú prezentáciu a celému predsedníctvu rady želám úspešnú ruku pri realizovaní tých cieľov, na ktoré ste sa podujali. Digitálny vnútorný trh v Európe, tým sa zaoberáme už eh, celé roky na, tu na výbore a tým, čo vlastne chceme my sme schválili naredenie roamingu s predchádzajúcim predsedníctvom, tak aby sme odstránili akékoľvek hranice v tejto veci. Čiže už boli spustené tieto veci na úrovni EÚ, aj pokiaľ ide o ten roaming. Veľa práce eh, výkon, bolo vykonané za posledné obdobie, ale vy ste už hovorili, pán minister, že ešte je tu veľa práce pred nami. A mm, dovolím si nadviazať na kolegu Tošenevského samozrejme pre nás e, ide o rozšírenie širokopásmového internetu do celej Európy. E, komisia, teda komisiu podporíme tam, kde to len pôjde. E, pripravíme sa na tie projektové dlhopisy. Na otázku tých projektových dlhopisov tie mali byť použité aj na rozšírenie broadbandu. Chceme aj to podporiť a dúfame, že počas vášho predsedníctva rady sa veci pohnú dopredu. Mám dve otázky, veľmi konkrétne. Nie sme gestorský výborom, ale spadá to aj do vašej pôsobnosti. E, sú tu nové návrhy, ktoré sa týkajú nariadenia o ochrane údajov a nariadenia o ochrane údajov v súvislosti s e, spoluprácou medzi verejnými orgánmi, verejnými úradmi. Možno tam už môžete povedať, e, ako pokročili rozhovory medzi členskými štátmi, či to už bolo spustené a aké tam máte stanovené ciele z pohľadu vášho predsedníctva a či už na tomto poli e, bol, sa objavujú e, nejaké základné linie dohody e, medzi rádom, medzi parlamentom, alebo či to vy neberete ako ťažiskovú tému. A potom vždy máme tú druhú otázku, diskusia o cloudovom computingu na rovni EÚ, či aj to budete sledovať, do akej miery to podporujete, aké sú tam vaše snahy, vaše snaženia. Bola by som rada za vaše vyjadrenia. Ďakujem. Grazie, la parola Vittorio Prodi. Ďakujem. A teraz ďalší. Grazie, signor ministro. Rody. Ďakujem. S uspokojením konštatujem, že ste pripravení venovať sa všetkým druhom sieti, hlavne Super GMS a systému Galileo Je dôležité, aby ste tu pôsobili, pretože ide skutočne európske infraštruktúry, ktoré sú technologickou avantgardou a sú základnými nástrojmi pre implementáciu našich politík, predovšetkým hlavne vo vesmíre, v telekomunikáciách a v energetike. A je o to viacej dôležité investovať a to veľmi rýchlo, práve preto, že sme v ťažkých hospodárskych časoch, potrebujeme investovať do európskych infraštruktúr. A takýmto spôsobom by sme sa dostali z tej ťažkej hospodárskej situácie. A preto rátame e, s vašou rozhodnosťou, hlavne preto, že GMS so všetkými možnými finančnými inováciami potrebuje dostatočné pokrytie aj z európskeho rozpočtu. A preto si myslím, že vaša práca bude veľmi dôležitá. A rovnako dôležité bude vaše pôsobenie aj v elektretických sieťach musia byť aktualizované, inovované, aby sme mali také technológie, ktoré by o tretinu znížili e, spotrebu energie pri doprave a aby sme racionalizovali naše energetické siete a aby sme minimalizovali potrebu akumulácie energie aj to je potrebná, dôležitá, naliehavá úloha zo všetkých dôvodov, ktoré som už spomenul. Počítame s vami, že vy v rade vtlačíte túto európsku stopu, pretože sú to infraštruktúry, ktoré majú zmysel pre celú EÚ a treba k ním takto pristupovať ako celoeurópske siete. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Prody. A teraz pán Ody. Si, Ďakujem pekne. Ďakujem, pán minister, za vaše európske ciele. Hlavný cieľ telekomunikačné transeurópske siete, termín pozmenujúcich návrhov pre nariadenie EP a Rady o usmerneniach pre tieto siete. Dúfame, že táto téma sa uzavrie za vášho predsedníctva a dve témy. Miera pokrytia komisia navrhuje v širokopásmovom internete 50 Ja si myslím, že to našich spoluobčanov nejako nepresvedčí. Ako budete reagovať na ten princíp, že európsky občania musia mať rovnakú príležitosť pokrytia, nezávisle od toho, kde, na ktorej časti územia sa nachádzajú, a aby sme vychádzali aj z takého územného plánovania a ako pristupovať k tomu tak zo strany rady aj parlamentu a potom financovanie. Ak chceme ak máme potreby e, pokrytia, tak musíme mať aj financie. A ja si myslím, že komisia nie je dostatočne kreatívna v mojom členskom štáte v 20. storočí sme financovali elektrifikáciu na vidieku malým povinným príspevkom, teda určitým zadením spotrebe a všetci spotrebitelia povinne financovali siete a teda ľudia potom za 15 rokov tieto služby dostali čo si myslíte o tom, že by bol nejaký povenný príspevok alebo nejaké zdanenie alebo príspevok zo spotreby a ten by financoval investičný fond a tak by sme vlastnými zdrojmi mohli vyfinancovať európske infraštruktúry, napríklad telekomunikačné transeurópske siete, ale mohli by to byť aj aj iné siete, napríklad energetické či iné. Grazie. Ďakujem, pán Ody. Žiadne ďalšie žiadosti o slovo tu nie sú, tak dávam s radosťou slovo pánovi ministrovi. Nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσους έχετε απευθύνει. Ďakujem všetkým z vás, ktorí ste vystúpili. Chcel by som sa vám poďakovať za tú priamočiarosť a úprimnosť, ktorú ponúkate spoluprácu cyperskému predsedníctvu, tak aby ste nám pomohli dosiahnuť naše ciele. A tu mám na mysli tie priority, ktoré sme si samozrejme stanovili, ale aj iné tie agendy, ktoré sme tak povedať zdedili e, v rámci celkovej európskeho programu agendy a s ktorými sa musíme pokúsiť pracovať počas nadchádzajúcich 6 mesiacov. Pán Kasloj, vy ste hovorili o viacerých záležitostiach. Ďakujem za vaše príjemné slova a za veľmi konštruktívne ducha. Istotne nástroj Connecting Europe je mimoriadne dôležitý a je prioritou cyperského predsedníctva. A istotne je tu väzba medzi e, sieťami troch odvetví. Tieto siete musia vytvoriť podmienky pre rozvoj. Mám na mysli práce so skutočnou pridanou hodnotou, ktoré budú generovať aj investície e, z súkromného sektora ide o toho ducha, v ktorom boli schválené tieto programy prác. A práve formou týchto programov sa snažíme do toho zaangažovať aj súkromný sektor a snažíme sa e, zvýšiť celkový objem investícií, tak aby sme čo najskôr dokázali pristúpiť k tomuto technologickému vývoju a k takémuto pokroku. Musím zdôrazniť a zopakovať, že sme k dispozícii a sme ochotní spolupracovať akýmikoľvek formami s parlamentom v tejto oblasti politiky. Teraz na adresu pani Toja naozaj e, súhlasím s, s dôraznením dôležitosti TENS e, sieti, sieti pre dopravu a pre energiu. My naozaj veľmi e, usilovne budeme pracovať na tom, aby sme zabezpečili, že tieto odvetvia dostanú pozornosť, ktorú si zasluhujú, pretože sme si veľmi dobre vedomi dôležitosti hospodárskeho rozvoja a dôležitosti popohnania technologického pokroku. Technologický pokrok, ktorý potom prinesie väčšiu konkurenceschopnosť európskeho hospodárstva. Samodrámec toho nástroja Connecting Europe e, diskutujeme ešte aj o tom rámci viacročnom finančnom, takže akékoľvek rozhodnutia musia byť prijaté až potom, čo rada uzavrie tieto rokovania. Ale my budeme e, dbať na to, aby sme dosiahli maximálny možný pokrok počas nášho predsedníctva a chceme dosiahnuť dohodu, ak to bude možné. Teraz pán Tošenevský. jeho pripomienku ohľadom e, tých satelitných systémov. Bez pochyb ide o veľmi dôležité odvetvie, ktoré môže generovať okamžitý prospech pre európske hospodárstvo. Môže prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a dúfame, že spoločne budeme schopní zabezpečiť plnohodnotné uplatnenie rozhodnutí. Tieto programy sú mimoriadne dôležité a musíme zabezpečiť eh, spustenie systémov bezodkladné tak aby sme dokázali zvýšiť európsku konkurencieschopnosť. Spravíme všetko, čo je v našich silách, na to, aby sme sa ubezpečili, že ostatní aktéry, ostatné zainteresované strany si uvedomia dôležitosť a naliehavosť dosiahnutia pokroku. Teraz pani Nibler a jej otázky ohľadom využitia informácií z verejného sektora. Rada zaznamenala výrazný pokrok počas dánskeho predsedníctva v tejto veci a myslím si, že tie e, predpoklady už existujú na to, aby bola dosiahnutá dohoda. Pokiaľ ide o európsku stratégiu, pre bezpečnosť vesmírneho priestoru. respektíve počítačového priestoru. Chceme ešte diskutovať o tejto veci na zasadnutí Rady ministrov pre telekomunikácie v decembri. Ide hlavne o aj počítačovú kriminalitu. To je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o cloud computing, vy ste o tom hovorili, naozaj veľmi ochotne sa budeme zaoberať akýmikoľvek návrhmi, ktoré predloží komisia v tejto téme. Teraz otázky pána Prodyho. E, vy ste prezentovali isté vyjadrenia, s ktorými plne súhlasím. Musíme konať v správnom čase, tak aby sme zabezpečili tie nevyhnutné financie. Ja už predtým som sa podujal k tomu, že tie najpodstatnejšie programy ako GMES posunieme dopredu. Očakávame teraz výsledky diskusí o rozpočte. ale akékoľvek legislatívne návrhy, ktoré budú predložené komisiou, budú okamžite analyzované. Pán Ody, sme pripravení na čiastočný všeobecný prístup, pokiaľ ide o transeurópske siete v decembri pretože opäť si plne uvedomujeme dôležitosť tejto záležitosti a e, naš, v našom úmysle je e, veľmi intenzívne pracovať na dosiahnutí takého čiastočného všeobecného prístupu. Európsky občania musia mať e, rovnosť príležitostí, kdekoľvek sa ocitnú. musíme podporovať akékoľvek projekty, respektíve návrhy, ktoré posilnia takéto právo s tým, že zapojíme do toho aj súkromný sektor. Samozrejme, toto je horizontálna záležitosť. Môže ísť od transeurópskej siete v oblasti telekomunikácií, respektíve dopravy môže ísť o satelitnú navigáciu a monitorovanie. Vo všetkých spomínaných oblastiach musíme zabezpečiť hospodárskú, územnú a sociálnu súdržnosť v Európskej únii. Myslím si, že akékoľvek predsedníctvo by malo odviesť svoj príspevok smerom k zabezpečeniu takejto kohezie súdržnosti to je úloha akéhokoľvek predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne. Bene, ringraziamo. Ďakujeme pánovi ministrovi za to, že bol medzi nami aj za ochotu, ako odpovedal na naše otázky a na záväzky, ktoré prebral. A ďakujeme aj za pozvanku na júl 16. 17. v Nikozii v rámci európskej dopravnej politike uvidíme, či niekto z nás bude môcť prítomný. Skutočne vám ďakujeme a želáme vám aj šťastnú cestu domov. Ďakujem ešte raz. Rimaniamo tutti in aula perché il nuovo ministro è già arrivato. Ostaňte prosím všetci v sále, nový pán minister alebo ďalší pán minister je už tu.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 Začíname s druhou časťou nášho stretnutia a vítame e, pána ministra Neoklisa Silikiotisa, je to minister obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky. On tu teda zastupuje cyperské predsedníctvo. Vítajte medzi nami. S netrpezlivosťou očakávame vaše vystúpenie. Eh, <clears throat> Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Vážení spolupredsedovia, dámy a páni poslanci, vážení členovia výboru ITRE, moja dnešná prítomnosť v Európskom parlamente a hlavne pred vašim výborom už je bežnou praxou. Mm, musíte byť informovaní o prioritách a akciách, ktoré plánuje krajina, ktorá predseda po roka rade, ale okrem bežnej praxe a zvyku chcem taktiež e, dokázať, že plne rešpektujem túto inštitúciu a jej kľúčovú úlohu pri robení EÚ demokratickejšou a bližšou k občanom. Hlavný odkaz nášho predsedníctva je vytvorenie lepšej Európy v prvom rade pre jej občanov. Od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluve sú teraz rozšírené právomoci Európskeho parlamentu a my sme pripravení e, s parlamentom spolupracovať ako predsedajúca krajina rady. Chceme sa posunúť vpred e, v mnohých prípadoch, hlavne v oblasti priemyslu, podnikania a energetiky. Ja najprv stručne odprezentujem naše základné politiky a taktiež témy, ktorým sa chceme venovať v nadchádzajúcich mesiacoch, tak ako sme to dohodli v rámci predsedníckej trojky. A tu by som sa rád poďakoval predchádzajúcim predsedníctvom polskému a dánskému. Doterajšia spolupráca, bola vynikajúca a naozaj sme aj dosiahli, e, teda predchádzajúce predsedníctva dosiahli úspechy. Priemysel a podnikanie naozaj je dôležité plne sa zaum- zamerať na rozvoj, čo v prvom rade znamená rozvíjať politiky v záujme podnikania malých a stredných podnikov. To E, naozaj bude akási vlajková loď nášho predsedníctva. Hospodárska kríza nemôže byť vyriešená iba politikou rozpočtovej disciplíny, taktiež sú potrebné podporné opatrenia pre malé a stredné podniky, pretože oni sú chrbtovou kosťou ekono- e, európskej ekonomiky, sú za inováciami a pracovnými miestami a prispieva to k sociálnej súdržnosti a preto naše predsedníctvo nadviaže na dohodu z 31. marca 2012, e, teda po Rade pre konkurencieschopnosť. Je tu plán pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov na roky 2014 a 2020 Takže spravíme preto všetko. Súčasná priorita je nasledovná. Zaručiť, aby všetky inštitúcie vyslali silný politický odkaz o tom, že je e, potrebné okamžite podporiť e, podnikateľov a hlavne malé a stredné podniky, ktoré bez pochyb sú silne dotknuté hospodárskou krízou. Takže sa zameriame na hlavne podnikateľov, mladých podnikateľov, ale aj v iných e, skupinách obyvateľstva dáme druhú príležitosť poctivým podnikateľom, ktorí žiaľ zbankrotovali. V súčasnosti EÚ potrebuje naozaj novú generáciu podnikateľov, ktorí vyvinú nové tovary a služby. Otázka podnikania bude témou neformálnej rade pre, e, na, pre konkurenciu schopnosť v Nikosi 18. a 19. júla a taktiež monitorovanie e, uplatňovania legislatívneho aktu Small Business Act, tak členskými krajinami ako komisiou a taktiež bude vypracovaná správa komisiou na túto tému. My máme pocit, že 4 roky po schválení e, tohto legislatívneho aktu v záujme malých a stredných podnikov by sme naozaj mali zhodnotiť pokrok a taktiež porozmýšľať nad tým, čo by bolo dobré ešte ehm, prehlbiť. Našim cieľom je prijať závery na Rade pre konkurencieschopnosť 10. decembra 2012. Teraz k priemyselnej politike. Cyperské predsedníctvo považuje naozaj túto oblasť za veľmi dôležitú pre hospodársky rozvoj a prosperitu v EÚ. Posilnenie konkurencieschopnosti zníži cenu výrobkov, zlepší ich kvalitu a podporí inovácie. A to opäť vytvorí nové pracovné miesta a e, zvýši všeobecne produktivitu spracovávateľský priemysel a súvisiace služby predstavujú, predstavujú viac ako 50 pracovných miest eh, v súkromnom sektore, 75 vývozu a 80 súkromných investícií do výskumu a vývoja v EÚ. A preto podporujeme novú priemyselnú politiku, ktorá je jednou zo siedmých kľúčových iniciatív stratégie EU. 2020. Počas nášho predsedníctva sa chcele e, pozrieť na e, nadchádzajúce oznámenie komisie a správu o pokroku. My si myslíme, že za súčasnej ekonomickej situácie je dôležité naozaj e, určiť aj ďalšie priority v tejto oblasti, teda tie oblasti, na ktoré by sme sa mali mimoriadne zamerať. Na centrálnej úrovni sa pozrieme na iniciatívy v oblasti surovín, automobilového priemyslu, e, stavby lodi a tak ďalej. K oblasti energetiky teraz. Už e, sa spomenuli naše priemyselné priority a preto nadviažem s tými energetickými bezpečné, udržateľné finančne, e, finančne prístupná energia, ktorá zvýši konkurencieschopnosť a inteligentné, trvalo udržateľné a ne exkluzívny e, rozvoj. To, to všetko sú priority pre EÚ a konanie na európskej úrovni je veľmi dôležité a cyperské predsedníctvo sa zameria na ďalší pokrok Nadviežme to, čo sa už spravilo. Modernizácia rozvoj európskej energetickej infraštruktúry a taktiež hraničné prepojenie sieti. To je mimoriadne dôležité na zabezpečenie eh, hladko fungujúceho vnútorného trhu s energiou. Potrebujeme solidaritu medzi členskými krajinami, potrebujeme zaručiť bezpečnosť dodávok a taktiež podporiť eh, energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energií. Návrh nariadenia po usmerneniach pre e, transeurópske energetické siete. To je pre naše predsedníctvo dôležité. My sa naozaj budeme snažiť dopracovať k dohode v rámci prvého čítania do konca roka. To však bude možné iba, ak sa budeme pridržať e, lehot, ktoré nie sú veľmi veľkorysé, takže by pomohlo, keby tento výbor ITRE mohol rozhodnúť o tých pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov čo najskôr, aby sa rada na ne mohla pozrieť. A dôležité je to e, kvôli rešpektovaniu lehôd, aby sme tu nemali nejaké e, oneskorenie aj pri tom viacročnom finančnom rámci a pri tom nástroji na prepojenie Európy. Je dôležité mať e, regulačný rámec pre rozvoj infra- infraštruktúry a musíme sa snažiť dopracovať tomu spoločnému cieľu o 20 znížiť e, emisie skleníkových plynov, o 20 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie a taktiež zvýšenie účinnosti o 20 EÚ e naozaj má E, záujem zvýšiť e, internú produkciu ropy a plynu kvôli bezpečnosti, ale taktiež kvôli zamestnanosti a podnikateľským príležitostiam. Samozrejme nie je možné odstrániť všetky e, rizika, ktoré sú spojené s ľudskou činnosťou, vrátane ťažby a produkcie na mori, offshore. Preto sa musíme venovať bezpečnosti pri práci, obzvlášť pri tejto e, práci na mori a teda myslieť aj na bezpečnosť občanov a na životné prostredie. Cyperské predsedníctvo medzi svojimi prioritami má aj nariadenie ohľadne bezpečnosti práve takejto e, ťažby a výroby ropy a plynu na mori. Budeme spolupracovať s radou a s parlamentom. Dúfame, že sa nám podarí zahájiť diskusie na túto tému a ešte doplním, že tu, tak ako pri mm, zabezpečovaní dodávok, sa bude diskutovať na e, ministerskej schôdze 9. novembra na Cypre v spolupráci s Európskou komisiou a zúčastnia sa aj krajiny juho východného pobrežia Stredozemného mora. Takže naozaj nemali by sme sa obmedzovať iba na členské krajiny EÚ, ale musíme spolupracovať so stredomorskými e, susedmi. prebiehajú viaceré prieskumné programy offshore. Treba zaručiť ich koordináciu. Takže spolupráca so susedmi a taktiež eh, chceme spoločné prehlásenie, ktoré by uplatňovali všetky krajiny s cieľom znížiť rizika a nehody, ktoré môžu mať negatívny dopad na životné prostredie, hlavne v kontexte tej e, ťažby um, na mori. Teraz oznámenie komisie ohľadne obnoviteľných strojov energie. Chceme vypracovať závery rady v decembri. Myslíme si, že ďalšie zvyšovanie podielu obnoviteľných energií potrebuje infraštruktúru aj s cieľom dobudovať vnútorný trh s energiou. Chceme nasledovné uplatňovať usmernenia Európskej komisie, energetickú cestovnú mapu do roku 2015 konkrétne. Bez e, správneho rámca rozvoj obnoviteľných zdrojov energií sa spomalí. To si uvedomujeme a preto chceme začať eh, pripravovať nové politiky um, už v roku 2000, teda až do roku 2030 a vo vzťahu s radou aj parlamentom eh, sme vlastne zaslali pozvánku na 7. 8. septembra. E, pôjde o neformálne diskusie ohľadne obnoviteľných zdrojov energií na Cypre. Čo nás ešte čaká počas e, poročného predsedníctva. Chceme sa dohodnúť s Európskym parlamentom v prípade návrhu nariadenia o Energy Star kancelárske e, zariadenia a ich energetická účinnosť. Tento program Energy Star e, vyplýva z dohody z USA a my dúfame, že dosiahneme tie 20-percentné úspory do roku 2020. Je však dôležité, aby sme obnovili túto dohodu, keď vyprší, aby sme nemali nejaké právne vákum. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Desiatí rečníci sa prihlásili o slovo. Dám im samozrejme slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pán minister za vašu prítomnosť aj za <clears throat> vašu prezentáciu. Vaše dve oblasti eh, energetika, priemysel a podniky. <clears throat> No už eh, v prípade priemyslu a podnikov, tu ste správne pripomenuli, konkurencieschopnosť je to naozaj zásadný prvok. Je naďalej veľmi aktuálny a v EÚ sme zatiaľ neschopní nejak rázne konať. A sú rozdiely vnútri EÚ a mm, za hranicami EÚ, takže musíme zdôrazňovať know-how, inovácie, internalizáciu a taktiež hovoriť o spájaní. Pretože keď hovoríme o malých a stredných podnikoch, tak musí byť hlavne umožnená spolupráca medzi týmito podnikmi. Takže je správne e, zamerať sa na tieto body. Mm, ale pri tej energetike ste opomenuli jadrovú energiu. Je to podľa vás obnoviteľný zdroj energie alebo nebezpečný zdroj? pri niektorých energetických aspektoch treba pochopiť, že pre ekonomiku, zamestnanosť, sociálne programy je naozaj kľúčová konkurencieschopnosť. A teda potrebná je aktualizácia. A ďalšie dve premenné, ktoré ste nespomenuli, sú zdroje a harmonogram pokiaľ ide o zdroje. Ak e, hovoríme o ďalších fondoch, tak e, myslím, že sa tu nezmení veľa na pritiahnutie ďalšieho súkromného kapitálu a ďalších možností. No a k tomu harmonogramu obdobie 2014 až 20 alebo 30 alebo 50 to je veľmi pekné, ale súbežne potrebujeme konkrétne okamžité iniciatívy, ktoré prinesú rýchlo výsledky. To, to nevyhnutne potrebujeme. A ja som naozaj nepočul nič o krátkodobých politikách. Čo sa dá spraviť zajtra, aby sme vyriešili sociálne problémy? Ďakujem pekne pani Van Bremt. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, my sme už sme sa mali príležitosť stretnúť vo vašej slnečnej krajine a zopakujem možno, že niektoré z závery, ku ktorým sme spolu dospeli pre kolegov. E, cyperské predsedníctvo naozaj má všetky predpoklady na to, aby to bolo úspešné predsedníctvo. Ja som taktiež z malej krajiny, z Belgicka, a preto môžem povedať, že vaše e, národné záujmy sú možno, že menej nejaké závažné alebo významné a preto ste e, ochotnejší pristúpiť ku kompromisom. Potom tie prierezové naliehavé otázky, vy ste ich vlastne spomenuli, energetika, malé a stredné podniky aj tie veľké podniky, <clears throat> ale aj viacročný finančný rámec. Vy ste povedali, že sa chcete čo najskôr dopracovať k dohode. Ja vám môžem iba zaželať veľa šťastia. Áno, potrebujeme ambiciózny viacročný finančný rámec, ak chceme dosiahnuť úspory, ale ak chceme eh, zaručiť aj investície v EÚ. Ak dovolíte, mám jednu otázku. Cestovná mapa do roku 2050 a obnoviteľné zdroje energie. Pre nás a pre našu skupinu je naozaj mimoriadne dôležitá dohoda a taktiež kompromis. Ide o to mať záväzné ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, účinnosti a znižovania emisí v rámci EÚ. Ja e, myslím na tie ciele 20, 20, 20, ale malo by to byť možno, že 20, e, 40 a 50. Ja viem, že je to veľmi ambiciozne, ale ak e, naozaj to myslíme vážne, tak sú takéto ciele dôležité, ak jadru, nadviažem na predrečníka, my sme už mali príležitosť hovoriť s niektorými cyperskými poslancami a mnohí boli trošku pobúrení, pretože Ruský parlament nezareagoval po vybudovaní jadrovej elektrárne v Turecku. Jadrová energia, ako viete, je tak bezpečná, že sa vždy budujú nové mm, elektrárne na hranici so susednými krajinami. Takže to v podstate predstavuje hrozbu pre tých susedov. Ja sa vás pýtam, či čakáte od Európskeho parlamentu nejakú iniciatívu. Takže ďakujem pekne a ešte raz želám veľa úspechov vášmu predsedníctvu. Ďakujem pekne. Kolega Rod. Ďakujem pekne. Ďakujem za vašu prítomnosť dnes, pán minister. Ďakujem aj za tie zaujímavé perspektívy, ktoré ste tu načrtli. Myslím, že s mnohými cieľmi sa môžeme stotožniť a už aj niektoré boli schválené na rade, mm, komisii aj v rámci parlamentu. Ale čo mi chýba, je to asi bod, ktorý vždy pripomínam predsedníctvam. A sa pýtam, ako? Pretože naozaj je pekné mať e, slogany politické perspektívy, ale <clears throat> ja sa skôr pýtam na to, ako to chcete zrealizovať. Ako chcete dosiahnuť konkrétne výsledky po týchto pekných prehláseniach, ktoré sa takto e, zvyknú prednášať. Ja vám e, spravím jeden jednoduchý návrh, e, možno sa tým prejavia tieto slova v činy. Mali by sme sa vyhnúť predchádzajúcim chybám, teda nemať iba ovešané vianočné e, stromčeky s dobrými úmyslami, ale e, zdôrazníme uplatňovanie tých smerníc, ktoré už existujú, nariadení, ktoré už máme je to totiž to veľký problém toho vnútorného trhu s energiou. Je mnoho neuplatňovaných právnych nástrojov v členských krajinách, takže možno, že by bolo dobré, keby sme konečne mali predsedníctvo, ktoré by sa neutrálne odvážilo e, bez nejakého lesku zaručiť, že bude uplatňované to už, čo máme a tým bude dobudovaný vnútorný trh. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Rod. Pán Savela. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, dovolte, aby som vás medzi nami privítala. Chcem vám želať veľa úspechov do vášho predsedníctva. Vážení kolegovia, posledné roky na juhovýchodnom pobreží Stredomoria sa objavili zdroje zemného plynu. A potom je tu otázka zabezpečovania dodávok v rámci EÚ. Tieto zdroje sú teraz lokalizované, sú známe a Izrael by sa mal stať e, nezávislým od dodávok a Cyprus taktiež e, tu dosahuje pokrok. Ja myslím, že vy ste jedna z mála členských krajín, ktorá má príležitosť stať sa nezávislou v energetickej oblasti. Cyprus má vynikajúci vzťah s arabským svetom, ale aj s Izraelom. Vy ste hovorili o konferencii, ktorá sa má zorganizovať eh, spolu so zástupcami juho východného stredomorského pobrežia. To by mohlo byť rozhodujúci krok, pretože sú tu mnohé nové vlády po arabskej jari a možno, že by sme sa mohli ľahšie dohodnúť s týmito novými vládami. Ale jedna otázka v tomto kontexte spolupráce s arabským svetom e, otázky energetických dodávok Pýtam sa, či chcete vytvoriť e, potrebný rámec, <clears throat> pretože rovnaká situácia je, e, na, je v Arktiku možno, že by ste mohli ísť príkladom nielen v tom juhovýchodnom stredomorie, ale aj v iných častiach sveta, pokiaľ ide o prieskum a ťažbu zemného plynu. To je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Pán Gigi Ďakujem pekne. Chcem privítať aj ja, pána ministra. Ja som cyperským poslancom tohto parlamentu. Mm, už som počul niekoľko takýchto prezentácií z úst e, predsedníckých krajín a zatiaľ moji spolu občania dokazujú, že chcú zaručiť konštruktívne predsedníctvo. My sme malou krajinou a nie je v hre až toľko medzinárodných záujmov. Chcem e, zdôrazniť jednu vec, ktorú spomenul pán minister, to, že EÚ by sa konečne mala zamerať nielen na rozpočtovú disciplínu a úspory, ale aj na rozvoj, aj keď to zatiaľ nie je dostatočne jasné. Ono, že sa na to nekladie dostatočný dôraz, treba tu spraviť toho ešte veľa. Ale ak dovolíte, tá otázka. Veľa sa hovorilo o malých a stredných podnikoch, Navrhuje sa podpora vo výške 2,5 miliardy pre malé a stredné podniky. E, malé a stredné podniky mm, možno, že predstavujú niekoľko tisíc e, v EÚ. Nemyslím si, že tento obnos e, vlastne dokáže zázraky. Pýtam sa, či vaše ministerstvo alebo predsedníctvo ako také si myslí, že by bolo možné navýšiť túto sumu. Oui, je me réjouis. Euh, Teším sa, pán minister. Teším sa vašim slovám o tom, že je potrebné podporovať podnikateľského ducha podnikateľov a vytvorenie e, novej generácie manažerov na našom kontinente. To je rozhodujúce a váš význam, ktorý pripisujete rozvoju MSP, to je podľa mňa rozhodujúce. Spomenuli ste Small Business Act, ktorý sa prijal pred 4 rokmi v EÚ, ale ktorý nie je konkrétne realizovaný. A zaviazali ste sa, že dosiahnete pokrok. A tu by som položil dve otázky k jednému aspektu pretože Small Business Act v princípe chce časť verejných trhov alebo zákazok, ktoré sú dôležité v Európe, tak to chce rezervovať MSP, ale malé a stredné podniky majú nielen problém s odbytom, ale aj majú e, problém so súčasnou hospodárskou krízou. Prvý problém je problém financovania MSP jednak e, z bankového sektoru. Bankári nechcú financovať e, vo všeobecnosti firmy a malé a stredné firmy predovšetkým, e, pretože by to prinieslo pre nich údajne rizika. A preto treba vytvoriť špecifický systém alebo uvažovať o špecifickom systéme, ktorý by pomohol financovaniu MSP. Druhý problém MSP je, že čím ďalej, tým viac sú masívne konfrontované nečestnej alebo nelojálnej konkurencii, hlavne v oblasti duševného a priemyselného vlastníctva, ale aj iným spôsobom. Na rozdiel od veľkých podnikov nemajú možnosti využiť e, tie obrané princípy VTO, ktoré sú veľmi často finančne náročné, veľmi dlho trvajú Môžu sa odvolať na organizáciu pre riadenie alebo pre managing alebo riešenie sporov a tak ďalej, ale čo mienite robiť, aby ste uľahčili MSP alebo pomohli im, aby mohli využiť celý právny systém obrany proti všetkým druhom dumpingu, ktorým trpia? Grazie. Mazes. Ďakujem. Ďakujem pani Mazesku. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážený pán minister, pán Silikovitis, dúfam, že som správne to meno vaše prečítala. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Zároveň by som vás chcela pozbudiť. Ste malou krajinou, ale myslím si, že môžete naozaj zvládnuť vynikajúce predsedníctvo. Ja mám už aj sama zo pár skúseností s týmto, keď Slovinsko v roku 2008 predsedalo rade. Ste veľmi ambiciozní, ale chýba mi tu troška viacej konkrétnych a merateľných cieľov. Niečo, čo je viac zmatateľné, niečo, čo by vedeli troška lepšie pochopiť všetci Európania. Vy ste ministrom cestovného ruchu, takže chcela by som počuť viac ohľadom vášho názoru v súvislosti s rastom, lebo cestovný ruch je veľmi dôležitý pre rast eh, v Európe. Mnohé krajiny, eh, vrátane vašej, eh, majú veľký priestor na zlepšenie, povedzme aj cestovného ruchu. Čiže čo vy spravíte na to, aby ste podporili rast v oblasti cestovného ruchu a čo robíte s tým, aby ste prepojili cestovný ruch na otázky zdravia, zdravia Európanov v rámci celé, celej Európy, teda celého kontinentu. Predpokladáte nejaké aktivity alebo činnosti, ktoré by smerovali k otázke cezhraničného zdravia? Ďakujem, pani Jordan. Ďakujem pekne. Pán minister, ďakujem za vašu prezentáciu. Niekoľko krátkých otázok. Poprvé, energetická účinnosť. Vyjadrili ste sa, že ste za 20-percentné zlepšenie. My sme sa dohodli na 17%, 17% zlepšenie v energetickej účinnosti v rámci novej smernice. Takže konkrétne predpokladáte akékoľvek opatrenia v tomto ohľade. Po druhé, Zdôraznili ste znižovanie emisí eh, v odvetví priemyslu a hovorili ste o bezpečnosti dodávok energií. Hovorili ste o tom, že je veľmi dôležité zabezpečiť stabilné prostredie pre investorov. Európsky parlament a rada musia eh, prijať stanovisko energetickej o pláne pre energetiku do roku 2050. Vy ste hovorili o tom, že nové politiky v oblasti energetiky by eh, mali byť nastavené e, s ohľadom na 2050 na ten plán. Čo to znamená? Budete zastancom stanovania nových cieľov? Aké budú tieto ciele a budú záväzné? A ešte jedna, vec, jedna vec, e, chcela by som počuť váš osobný názor. V rámci cestovnej mapy pre energetiku sa dočítame, že v oblasti klimatických zmien e, budeme konať na medzinárodnom poli. Ako ale budeme konať v tomto ohľade, pretože nevieme, ako sa ako prebehnú tie medzinárodné rozhovory. Vieme, že Európa je v kríze. A myslím si, že si nemôžeme dovoliť pustiť sa do toho sami. Posledná otázka našim krátkodobým cieľom je vytvoriť plne fungujúci trh, vnútorný trh s energiami do 2013 Agentúra ACER bude zohrávať veľmi kľúčovú úlohu z tohto pohľadu, ale oni už naznačili, že majú nejaké rozpočtové obmedzenia. Moja otázka teda je, či im pomôžete naplniť ich cieľe. Ďakujem. Myslím, že keď eh, Kolegovia si možno umedovali, že keď položia 10 otázok, len veľmi ťažko budú mať 10 odpovedí, keď nám chýba ešte 5 minút, pán kolega Correda da Campos. Rád by som pogratuloval pánovi Silikiotisovi, e, že je tu medzi nami a predovšetkým pripomenúť e, tému jeho predsedníctva Lepšia Európa pre občanov. To nás naozaj inšpiruje a Rád by som pogratuloval vášmu predsedníctvu k prioritám, že treba rýchlo prijať eh, nariadenie k energetickým transeurópskym sieťam. Ja som spravodajcom k tejto téme a sme veľmi spokojní, že ste si stanovili túto prioritu a počítame s vašim predsedníctvom, aby sme dosiahli toto rýchle schválenie. Vieme, že táto otázka za, na poslednom E, na poslednej rate 27. 8. júna bola spomenutá. Ja rovnako ako možno iní občania ľutujem, že sme museli presunúť schválenie, ktoré boli naplánované na zajtra a dalo sa to na 18. september. Urobili sme veľa práce a len by som pripomenul, že úplne sa súhlasíme s tou medzinárodnou konferenciou ministrov energetiky, ktorú zorganizujete. Viete, že aj vy sami budete produkovať zemný plyn, ale nezabodajte aj na rafinovanie. V Európe a tento problém exportujeme, pretože importujeme rafinované výrobky, e, z iných krajín a potom neviem, ako sa ďalej postupuje. Neviem, či je to tá dobré riešenie. Ja prijímam vaše pozvanie na to neformálne stretnutie 17. Septembru, septembra o tých obnoviteľných energií. Ďakujem ešte raz za to pozvanie. Ďakujem. Andres Barea. Skutočne len jednu otázku. Ďakujem, pani predsednička. Vítajte, pán minister. Zústredím sa na cestovný ruch programe COSME CR má ako cieľ rôznorodosť. Aká bude iniciatíva cyperského predsedníctva počas týchto mesiacov? Vás táto téma cestovný ruch určite zaujíma a mohli by ste Eh, dosiahnuť aj to, aby cestovný ruch bol aj konkurencieschopným a priniesol väčšiu konkurencieschopnosť našej ekonomike. Ďakujem. Mene, veľmi rýchlo. Nie je to otázka, ale len vám poviem, čo my ako politická skupina potrebujeme, aby sa organizovalo tie témy, ktoré ste zadefinovali, MSP, podnikateľstvo, energetika. Všetky majú jeden problém maximálny a okamžitý zisk, ale bez toho, aby slúžili obyvateľstvo. Pokiaľ ide o MSP a podnikateľského ducha, hovorí sa, že to, čo trpia, tým, čo trpia e, malá stredné podniky, že to je riadenie a veľká administratívna záťaž, ale my si myslíme, že kým nebudú nové vzťahy k tým, ktorí zadávajú platobné príkazy, kým nebudú nové vzťahy v spolupráci, ak nebudú nové pravidlá pre banky, ktoré odmietajú financovať MSP, tak tieto sa nebudú môcť financovať. Naďalej budú trpieť, kým nebudú mať možnosť predávať, pretože občania nemajú kúpi schopnosť. Ak priemyselná politika ak si budeme myslieť, že len trh rozhoduje o tom, kto má žiť alebo zomrieť, tak nebudeme môcť rozvíjať európsky priemysel a tento nebude môcť odpovedať na potreby 500 miliónov európskych občanov a energetická politika. Potreba väčšej morálky vo všetkom. Nemôžeme e, stokovať, teda skladovať energiu, potom ju strácame aj pri doprave a transporte a v Európe spotrebovávame viacej energie, než e, produkujeme a je potrebné, aby sme aj v tomto zasiahli. Grazie, la collega Toia, ultimo intervento. Pani Toja ako posledná. Veľmi rýchlo. Ďakujem pekne, vitajte. V mene kolegyne Papadopolo neviem, či bude môcť vystúpiť. s ňou veľmi úzko spolupracujem aj s cyperskými kolegami. A cer, súhlasím s kolegyňou Jordan, dôležití zodpovední tohto organizmu potrebujú mať dôveru a potrebujú, aby fungovali a potrebujeme, aby boli samozrejme zrealizované ešte dodatočné úlohy a čakáme, aké výsledky prinesiete vo finančnej otázke a tak ďalej kozme. Ja súhlasím, že je tento nástroj dôležitý, musí byť lepšie financovaný a e, musíte sa venovať aj cestovnému ruchu a súhlasíte s tým. Ďakujem kolegom že no, ja budem musieť byť tvrdšia a musím obmedziť rečnícky čas, lebo potom tu máme takéto podmienky. Poprosím pána ministra, samozrejme nie je možné, aby ste odpovedali na všetky otázky, ktoré tu padli. A kolegovia samozrejme chápu, že to nie je možné. Pokúste sa v 5 minútach sústrediť na odpovede na určité témy a nemusíte odpovedať konkrétnym kolegom, pretože inak naozaj nie je možné postupovať ďalej, pretože potom máme ďalšie naplánované stretnutie. Ďakujem. Áno, stručne sa pokúsim venovať niektorým z tých vecí. Zaznelo tu niečo ohľadom jadrovej energetiky. Tie problémy, ktoré sa spájajú s jadrovou elektrinou, energiou, tie nepoznajú hranice a potrebujeme spoluprácu v tejto oblasti. Je dôležité, aby tie zaťažové testy, stres tests, aby boli podporované v rámci tých 140 jadrových elektrární. Potom uvidíme následne, aké e, bezpečnostné opatrenia budú potrebné. Medzičasom sa samozrejme sústredíme na alternatívne a obnoviteľné zdroje energie. A samozrejme pozeráme sa aj na zemný plyn, ktorý je čistejšou, čistejšou formou energie. Teraz otázka konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia. Niektoré poslanky a poslanci e, naniesli otázku malých a stredných podnikov. Samozrejme, my musíme riešiť tieto otázky v kontexte viacročného finančného rámca. Takže budeme potrebovať argumenty, ktorými sa vybavíme ktorými zabezpečíme, že keď e, príde e, k tomu konečnému zúčtovaniu, tak budeme mať e, tú najväčšiu možnú podporu pre sektor MSP. Súhlasím s tým, čo hovorili poslanci, poslanky na adresu byrokracie, administratívnej záťaže. Je tu otázka verejných zákaziek, verejného obstarávania, ako by sme mohli zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k procesu verejného obstarávania a zadávania verejných zákazok. E, malé a stredné podniky tvoria tú chrbtovú kosť európskeho hospodárstva, oni potrebujú programy, ktoré budú šité na mieru pre ich potreby, ale oni musia zároveň zabezpečiť, e, že aj e, tie ich postupy budú priateľské k tomu, aby bol umožnený prístup. Pokiaľ ide o obchod, som aj ministrom zodpovedným za oblasť obchodu a ja tiež e, mám na pláne dnes po obede prestúpiť pred výbor INTA a budem hovoriť o otázkach súvisiacich s obchodom. Áno, potrebujeme také typy záruk, o ktorých e, hovorili niektorí poslanci. Pokiaľ ide o tú mieru ambícií, samozrejme počuli sme, že kľúčovou bude implementácia. A povedali to viacerí, potvrdili vo svojich vystúpeniach. Áno, ale budeme musieť urýchliť, tak povediac, niektoré špecifické smernice, napríklad smernica o infraštruktúre v energetike. To nie je dôležité len preto, že to zabezpečí bezpečnosť dodávok, ale umožní nám to zároveň aj pustiť sa do projektov, ktoré budú tvoriť zamestnanosť. Ale budeme potrebovať lepšie mechanizmy pre implementáciu všetkých vecí, ktoré schválime na tomto mieste. Myslím, že to bol pán Weber. Ja som sa už zmenil o verejnom obstarávaní. Niektoré ďalšie veci aké sú tie naše ciele. Áno, ja beriem ten argument. že na to, aby sme sa dostali k cieľom stanoveným e, v 2050, keď budeme potrebovať e, niektoré predbežné e, ciele do roku 2030. Chápeme zároveň aj tie ťažkosti, ktorým čelia mnohé členské štáty v súvislosti s hospodárskou krízou, takže budeme musieť byť pružní pri implementovaní týchto cieľov, ale budeme musieť na nich nastaviť, budeme musieť pokračovať v ich plnení, nemôžeme ich dať bokom, pretože potrebujeme viac obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektriny. Musíme redukovať emisie skleníkových plynov a potrebujeme aj väčšiu energetickú účinnosť. Ďalšie dve záležitosti, ktorým som sa chcel v krátkosti venovať. Počuli sme o oblasti východného Stredomoria. Samozrejme, tam sa nachádza aj naša krajina a v tejto súvislosti by som spomenul dve veci. Bezpečnosť dodávok energií pre Európu musí byť zabezpečená. A tie náleziska, ktoré budú objavené v tej oblasti juhovýchodného stredomoria, tak tie môžu pomôcť k väčšej nezávislosti energetickej. Cyprus je samozrejme členom EÚ a bude preto jednou z našich priorít zabezpečiť bezpečnosť dodávok energií pre Európu. sa veľa hovorila o našich vynikajúcich vzťahoch s, so susedmi, s Izraelom a s susediacimi, so susediacimi arabskými krajinami je dôležité, aby nie len e, v oblasti juhovýchodného Stredomoria, ale aj v oblasti západného Stredomoria sme e, mali bezpečnú ťažbu a prieskum. My sme teda spustili iniciatívu spolupráce e, s ďalšími partnerskými krajinami, tak aby sme posilnili ochranu životného prostredia v tejto súvislosti. Teraz, keď e, sa pozrieme na cestovný ruch, z Európy sa opäť môže stať tá najatraktívnejšia destinácia celosvetovo. Máme tie prírodné krásy, bohatstva, máme služby, Máme históriu a tradície, ktoré sú predpokladom takejto atraktivity, ale musíme konať viac spoločne. Jednu vec, ktorú by sme dokázali spolu, spolu s komisiou spraviť, je zjednodušiť postupy udelovania víz. Musíme to zjednodušiť pre ľudí, teda cestovanie do Európy musí byť jednoduchšie pre ľudí, pre turistov. Naozaj naša ponuka je veľmi široká v tejto oblasti. Takisto musíme mať na pamäti sektor zdravotníctva a cezhraničnú spoluprácu na tomto poli. Pani Jordan hovorila o, veci, ktorá sa týka, o veciach, ktoré sa týkajú vnútorným trhom s energiou. Áno, je ešte niekoľko členských štátov, ktoré sú odizolované od európskej energetickej siete. A my musíme dosiahnuť uzavretie, ukončenie vnútorného trhu s energiami do roku 2015, tak ako je to naplánované a musíme zabezpečiť, že v tom čase už nebudú žiadne odseknuté, oddelené, odizolované krajiny. Potom je tu otázka energetických regulačných orgánov, tak ako to spomínala pani Toja. Tieto nezávislé regulačné orgány budú musieť zohrávať stále dôležitejšiu úlohu. Nejde len o to, aby tieto úlohy vykonávali štátne orgány. V prvom rade potrebujeme nezávislé orgány regulačné, ktoré zabezpečia plnenie tých regulačných otázok. To prispieje k oveľa účinnejšej implementácii nariadení a smerní z EU. Ďakujem ešte raz za predloženie takého množstva otázok a pripomienok. A čo povedala... Čo to už povedala pani? Brambret. To je pravda naozaj môžeme byť užitočným a kreatívnym partnerom. E Ďakujem pánovi ministrovi a zároveň sa môžu pripraviť naši ďalší dvaja hostia. Ďakujem. Bene, cominciamo subito anche perché abbiamo 10 minuti. Môžeme pokračovať. Bohužiaľ máme 10 minútové oneskorenie. Poprosím vás, aby e, tí, ktorí opúšťajú salu, to robili čo najskôr. Ďakujeme pánovi Lordovi Johnovi Mogovi, ktorý je predsedom Rady regulačných orgánov a pánovi Potočníkovi, ktorý je riaditeľom Eh, ACER. Je to agentúra pre spoluprácu v oblasti energetike. A tu nedaleko, teda po tomto stretnutí bude pokračovať sa zúčastniť pracovného stretnutia, ktoré organizuje ACER. Takže ak by to niekto chcel potom urobiť, Začneme hneď. A je to zorganizované tak, že dám hneď slovo pánovi Lordovi Mogovi. Ďakujem, že je tu medzi nami. Nech sa páči. Um, uh, ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni, veľmi pekne ďakujem za možnosť uh, prestúpiť pre tento výbor tento výbor naozaj nám veľmi pomáhal v minulosti a dúfam, že to bude pokračovať. E, viem, že musím byť stručný, tak to aj bude. Štyri pripomienky skôr ako väčšinu času potom dám dispozícii pánovi riaditeľovi. Najskôr e, miera spolupráce. To, e, tá je veľmi na zdravej úrovni e, medzi jednotlivými národnými regulátormi a osobitne s agentúrou, čo je podstatné z pohľadu budúcnosti a z pohľadu uspokojivých režimov v rámci energetického trhu na Európe. Je tu spoločné odcovstvo, tak povediaci. Ja mám tu čest, že predsedám CIA, teda Rade európskych regulátorov, ako aj Rade pre regulátorov. E, máme e, veľký záväzok smerom k zdrojom. Viac ako 150 našich národných regulátorov e, sú, sú združení v rámci tej agentúry a participujú na tvorbe novej legislatívy. A takisto poskytujeme pomerne veľkú mieru pomoci v naturálnom plnení, tak povediať. E, táto, toto by sme mali vnímať ako doplnkové k tomu e, pracovnému programu, ktorý máme stanovený na úrovni CIA ako agentúry. CIA pokrýva tie aspekty, ktoré nerieši agentúra. A sú to dôležité veci. E, jedne z nich, jednou z vecí je aj politika spotrebiteľov. Viem, že tento výbor sa eminentne zaujíma o tieto veci. Budúcnosť agentúry je pozitívna, ale je ohrozená. Doktor Jordan hovoril o otázke zdrojov a myslím, že si vypočujete priamo od pána rediteľa veľmi silné posolstvo ohľadom tej, toho množstva práce, ktorá je pred agentúrou do budúcich rokov. A je pravdepodobné, že tá práca sa ešte zvýši, pokiaľ ide o legislatívu, ktorá je pripravovaná vrátane veľmi nedávnych zmien, pokiaľ ide o balík energetickej infraštruktúry. To je veľmi dôležitá vec a týka sa to e, tohto výboru a našli sme tu veľkú podporu. E, z nášho pohľadu riaditeľ e, preto predloží veľmi náročný pracovný program, ale taký, ktorý musí byť vybavený patričnými zdrojmi. A túto uzavriem. Ďakujem. Ďakujem a teraz dám slovo pánovi Potočníkovi. Se, con suo permesso, continui. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, budem pokračovať po anglicky. Sine poslanky, sine poslanci Európskeho parlamentu, áno, e, je to veľmi náročný pracovný program, ktorý korešponduje s stále rastúcou úlohou agentúry, tak ako ju definujú následné legislatívne akty. Agentúra bola vytvorená v rámci tretieho balíka, však odvtedy e, dostala dodatočné úlohy a zodpovednosť v rámci nariadenia o integrite a transparentnosti obchodného trhu alebo veľkého časti alebo trhu wholesale, teda remit. A teraz môžeme s veľkou pravdepodobnosťou očakávať e, delegovanie ďalších úloh z úrovne rady na agentúru, čiže tá pôsobnosť sa rozširuje a je nevyhnutné, aby na túto pôsobnosť sme vyčlenili adekvátne zdroje. Pozrieme sa ale teraz na priority na najbližšie roky, najbližší rok. Podrobnejšie sa na tieto veci pozriem a takisto pozrieme sa na individuálne aktivity, ktoré chystáme, aby som ale len pripravil také pozadie. Sú to aktivity, ktoré považujeme za najdôležitejšie. Chceme teda uzavrieť a môj návrh je, aby sme uzavreli práce, ktoré sa týkajú rámcových usmernení, skôr ako sa pustíme do tých ďalších oblastí tá sada usmernení, rámcových usmernení e, boli, bola schválená a podľa mňa tieto usmernenia predstavujú nevyhnutný, ten nevyhnutný právny rámec, v rámci ktorého je možné ukončiť e, ten vnútorný trh do roku 2014. Takisto e, budeme vyhodnocovať tie kódexy sieťové, ktoré pripravujú prevádzkovateľia sieti a ktoré budú vypracované na základe tých rámcových usmernení, ktoré sú už schválené. K tomu sa neskôr vrátim. Chceme rozšíriť naše monitorovacie činnosti. E, tento rok sme začali so zverejnením e, prvého, prvej správy Status Review o tých regionálnych aktivitách, ale ešte musíme spraviť viac, aby sme zabezpečili, že trhy s energiami budú dobre fungovať. A potom samozrejme budeme musieť implementovať REMIT a budeme musieť pracovať aj na implementácii nových usmernení. Ten E ako aj e, projektu spoločného záujmu, Selection PCI. Keď sa pozrieme na tie podrobnosti, návrh pracovného programu, ktorý som ja pripravil do 29. júna, je teraz k dispozícii na našej webovej stránke, bol odoslaný aj parlamentu, čiže máte tam všetky podrobnosti, ale pokiaľ ide o budúci rok, tak predpokladáme 9 sieťových kodexov, ktoré e, budú zaslané na vedomie pánu Vitimu a takisto teda agentúre a budeme musieť e, poskytnúť k tomu odvodnené stanovisko. Tri takéto kódexy, alebo už, už budú teda k dispozícii tento rok. Dúfame, že do budúceho roka budeme mať pripravených 12 takýchto kódexov, ktoré budeme potom predkladať komisii na schválenie formou komitológie. Ako som povedal, my sa nepúšťame do nových oblastí tým, že budeme vytvárať nejaké usmerenia rámcové, ale e, budeme robiť tzv. scoping, pokiaľ ide o tarifnú štruktúru harmonizovanej elektrickej transmisie, e, lebo aj toto súvisí s rozvojom elektrickej siete. E, sú tu veci, ktoré sa týkajú alokovania nákladov a nejakých stimulov pre prevádzkovateľov sieti. Predpokladáme vypracovanie rozvojového plánu pre zemný plyn, TINDP. Tento rok sme uzavreli dokument, ktorý sa týka elektriny, elektrickej energie. Toto je veľmi dôležité z pohľadu expanzie európskych sietí. Takisto musíme formulovať e, návrh, ktorý sa týka kompenzačného fondu e, operátorov e, prevádzkových, teda prenosných sietí. Už som hovoril o monitorovacej správe, tak pre vnútorný trh vo všeobecnosti, ako aj na regionálnej úrovni Takisto sme sa rozhodli, že budeme vydávať usmernenia ohľadom výnimiek, ako s nimi naložiť a možno budeme požiadaní o stanoviská k certifikáciám a takisto rozhodnutia k výnimkám. Pokiaľ ide o implementáciu remitu, remit, pokračujeme s tým usmernením, ktorý sa týka definície remitu. Je dôležité, aby sme mali rovnak, rovnakú, rovnaké pochopenie, rovnaké argumenty, ale aby sme eh, poskytli aj nejaké usmerenia pre účastníkov trhu, ktorí eh, musia mať eh, monitorovaciu metodiku a musia takisto stanovať IT, musia mať pripravené IT nástroje. Práca o nových usmereniach, ktoré sa týkajú TNE, to už bolo započaté, napriek tomu, že diskusia ešte stále prebieha a my sa snažíme zabezpečiť včasnú implementáciu. Úloha ACER je dvojaká v tomto ohľade. Na jednej strane budeme vyberať projekty spoločného záujmu, kde my posudzujeme konzistentnosť uplatňovania kritérií tak na úrovni jednotlivých projektov, ako aj na úrovni jednotlivých regiónov, ale je tu aj istá metodická časť a stránka, ktorá sa týka poskytnutia stanoviska k metodike CBA analýzy E, nákladov a užitkov, ktoré budú mať teda prevádzkovateľa prenosových sietí. Toto sú tie hlavné aktivity. Teraz by som e, chcel sa venovať krátkosti rizikám a neistotám. E, my sme súčasťou istého procesu a ten časový rámec, v rámci ktorého by sme boli schopní vykonávať naše činnosti, samozrejme bude sa to odvíjať od časového harmonogramu celého procesu výrazne sme závisli, ako hovoril Markus, e, od národných regulačných orgánov, ktoré, boli, ktoré nás veľmi podporovali a ja aj naďalej predpokladám, že nás budú podporovať výrazne, ale aspoň niektoré z týchto regulačných orgánov sú e, veľmi obmedzené z pohľadu z rozpočtu, takže je tu isté riziko, že nebude v rovnakej intenzite tá podpora pokračovať do budúcnosti. Takisto môžeme čeliť, a k tomu sa ešte vrátim, môžeme čeliť istým finančným nedostatkom, hlavne pokiaľ ide o nové pôsobnosti, nové úlohy. A takisto je tu problém e, prilákania dostatočne kvalifikovaného personálu. Keď ide o tie výzvy, a to sa týka tých nových úloh, e, tie výzvy sa týkajú implementácie remitu a takisto aj usmernenia, ktoré sa týka balíka pre infraštruktúru. Máme e, málo skúseností s remitom, a my predpokladáme potrebu dodatočného, dodatočného počtu zamestnancov. Komisia v návrhu svojom, ja už som sa zmienil tu v parlamente o tom, že my sme odhadovali, že potrebujeme asi 15 dodatočných zamestnancov, tak aby sme implementovali remit spôsobom, ktorý je podľa nás správny a vhodný. Návrh komisie na obdobie 2012-2013 predpokladá len 15 eh, dodatočných zamestnancov, čo je v poriadku, ale otázka je, či to bude dostačujúce na to, aby sme pokryli našu úlohu. Bohužiaľ, najnovší návrh rady, pokiaľ ide o tie rozpočtové krátenia, tak dochádza tu k zníženiu počtu zamestnancov o troch. Takže bude tam menej zamestnancov, ktorí budeme mať na remit. Pokiaľ ide o rozpočtové aspekty eh, do budúceho roku, návrh rozpočtu schválený komisiou predpokladá zníženie asi o 3 milióny, e, pokiaľ ide o tie naše odhady. Keď si vezmeme, že väčšina tých položiek e, v rámci nášho rozpočtu sú tzv. non-disposable a toto všetko bude teda na úkor rozvoja remitu. Čiže ak to ostane nezmenené, tak remit bude čeliť vážnym omeškaniam. Lord Moore už hovoril o tej spolupráce čiže spoliehame sa na tú spoluprácu a nemôžeme očakávať od národných regulátorov, že budú robiť viac. Niektoré novinky. Uh, útvary komisie si uvedomili, že je nevyhnutné vyčleniť viac prostriedkov pre agentúru, ale technický spôsob, ako to dosiahnuť, ešte nie je jasný a je možné, že naša požiadavka bude nasmerovaná na parlament. Už som spomenul, že rady v rámci svojho stanoviska k návrhu rozpočtu Rada navrhla e, zníženie o troch zamestnancov v rámci e, naš, naš, našej jednotky. To sú tie e, výzvy, ktorým čelíme. Vždy sa budeme snažiť spraviť maximum v rámci tých obmedzených zdrojov, ale tá možnosť má svoje obmedzenia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Grazie veramente per... Naozaj Ďakujem, že ste pochopili ten časový tlak a že ste obmedzili vaše vystúpenia. Uvidíme, či budeme mať čas aj na otázky a odpovede. Ako prvá, pani Kore, pán Correira de Campos. Ďakujem. Ďakujem pekne, Lord Mok, aj pán Potočník. Vitajte v našom výbore. Je to naozaj veľká radosť, že ste nás informovali o vašich ambíciách aj o vašich problémoch. Ja by som zdôraznil 3 či 4 veci. Uznávame prácu, ktorú ste urobili. Ja som sa musel zoznámiť so všetkým tým, čo sa doteraz urobilo a musím uznať, že sa to urobilo veľmi nezávislo, veľmi dobre a to je veľmi dôležité, keď chceme regulátorov na trhu, ktorí budú aj rešpektovaní. Rád by som zdôraznil, že musíme byť rozhodnejší v budúcnosti a my budeme s vami počítať e, v tej legislatíve, kde som spravodajca k rámcovému rozhodnutiu a tým sieťovým kódexom. Musíme posilniť metódu, ako budeme tieto sieťové kódexy diskutovať. A musíme sa venovať aj tým otázkam prenosových tarif. Úloha pri aplikácii úsmerníc Téna to bude obrovská práca a nerobme si ilúzie. Veľa sa o tom bude diskutovať, zrejme budú aj protirečivé názory. A je to veľká výzva pre vás. Po druhé, desaťročný plán pre plyn. Teším sa, že regulátory a národní regulátory sú v dobrom vzťahu, na to, to je veľmi dôležité. A ako hovorím, čaká vás veľká úloha, veľké výzvy. Samozrejme, my sme si vypočuli vaše petície, ale neviem, či budeme môcť niečo pre ne aj urobiť. Ďakujem pani Jordan. Hvala lepa. E, ďakujem pekne. Áno, súhlasím, musíme zmierniť rozdiely medzi legislatívou, ktorú príjmame a tým, čo sa skutočne v praxi uplatňuje. Nebudeme mať vnútorný trh napríklad do roku 2014 bez toho, Ja som už v podstate svoju odpoveď dostala. 8,8 milióna eur sú k dispozícii agentúry a 3 milióny sú e, vyčlenené na špecifickú činnosť, teda to sú čísla komisie, ale vy ste uviedli iné čísla. Ehm, neviem, mohli by ste k tomu niečo povedať? Rada sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Turmes? Um, that, uh, will... Myslím, že budeme dnes aj zajtra konfrontovaní s opäť myšlienkou vnútorného trhu. Máme reformu tohto trhu v Spojenom kráľovstve. Oni nie sú veľmi proeurópsky. Aj vo Francúzsku táto reforma trošku možno pokrivkáva, takže uvidíme, ako to bude v kontexte národných trhov. Preto je veľmi dôležité, aby sme ukázali hospodárske výhody takéhoto integrovaného trhu s energiou. A keď vy žiadate o rozpočtové prostriedky, tak myslím, že členským krajinám treba dokázať, že čím bude európsky trh integrovanejší, tým to bude prínosnejšie pre spotrebiteľov a teda tých pár dodatočných miliónov pre ACER agentúru je určite niečo, čo môže predstavať obrovské výhody. Mohli by ste k tomu poskytnúť nejaké čísla? Remit. Pokiaľ ide o remit, treba sa vyhnúť manipuláciám, pretože e, to stratí dôveryhodnosť Takže asi by sme mali dokázať, prečo agentúra potrebuje tieto dodatočné prostriedky. A aj náš parlamentný výbor bude v kontakte s tými, ktorí sú zodpovední za rozpočet, aby bolo jasné, že týchto pár miliónov naviac pre agentúru musí byť prioritou, keď sa začne rokovať s členskými krajinami. Badia Ikuši. Ďakujem, ďakujem pani Badia Ikučet. Ďakujem za vaše vystúpenie aj za opis vášho pracovného programu. Ja by som vám položila jednu konkrétnu otázku, ktorá nás trochu znepokojuje. Ste informovaní o tom, že španielská vláda pred dvomi mesiacmi oznámila zámer zjednotiť do jednej komisie všetky sektorové regulačné orgány ktoré majú kontrolovať voľnú súťaž, hospodárskú súťaž v telekomunikáciách alebo v energetike a návrh zákona, ktorý sa teraz diskutuje, tak chcú znovu cez vládu riešiť veci, ktoré doteraz riešili nezávislí regulátori. Z hľadiska regulátorov a z hľadiska toho tretieho balíčka, ktorý umožnil vytvorenie koordinácie, ako vy Vidíte túto španielskú iniciatívu vytvoriť túto agentúru. Mala by to byť taká univerzálna regulačná agentúra a Európska komisia sa už vyjadrila s určitým znepokojením k tomu. Ďakujem. A ako posledný pán Prody. Veľmi rýchlo. Ďakujem za prezentáciu. Vidím ako potrebu vývoj k skutočne európskej sieti, pretože len európska kontinuálna sieť môže optimalizovať a môže využiť kompatibilne všetky zdroje obnoviteľných energií. Nebudem zachádzať do detajlov, ale komentár podľa mňa pod, by sme mali dosiahnuť jednotnú európsku energetickú sieť. Ďakujem. Pán Potočník, nech sa páči. Chairman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Zareagujem na niekoľko otázok a potom možno aj kolega. E, pán De Campo, ja súhlasím, že to, čo nás čaká budúci rok, e, je naozaj veľká výzva. Ja už som povedal, že sa snažíme dokončiť e, sieťové kódexy, ktoré sú kľúčové pre dobudovanie vnútorného trhu, ale budeme mať aj nové usmernenia pre transeurópske energetické infraštruktúry a e, naša agentúra musí vyriešiť dva problémy taký e, sa pozitívne e, postaví k tejto našej požiadavke. Kolega Mog. Takže ja by som sa pokusil odpovedať, aj keď ten systém s mikrofónom je veľmi komplikovaný. Mm, pán Turmes, ja som bol zodpovedný na komisii za rozvoj vnútorného trhu e, vo veľkom meradle, takže ja som asi osoba, ktorá najlepšie chápe výhody toho, keď sa nám to podarí dobudovať, takže naozaj musí to byť jednoznačná angažovanosť aj v časoch krízy, pretože to predstavuje jednoznačné výhody pre všetkých aktérov. Eh, Ostrania sa prípadné narušenia, ale na to potrebujete prostriedky a tie nie sú možno dostatočné a ešte menej budú dostatočné v budúcnosti. Ale jedno varovanie. Samozrejme, potrebujeme viac prostriedkov, ale ak by mal výbor pocit, že e, v podstate práca agentúry stagnuje, tak by to nebolo veľmi e, pozitívne, ale naozaj my pracujeme intenzívne a čelíme mnohým zmenám a dá sa spraviť veľa aj e, s menej prostriedkami ja som naozaj zaviazaný vnútornému trhu a to isté platí aj v prípade energetiky, možno, že ešte viac, pretože sú tu mnohé budúce výzvy. A myslím, že k e, internému trhu s energiou v Spojenom kráľovstve sa radšej nevyjadrím. E, pani Badia Kučet, e, ťažko sa regulátorovi priamo komentuje situácia v nejakej členskej krajine, pretože je to skôr práca danej vlády a komisia môže zažalovať e, pred súdom nejakú krajinu, ak e, skonštatuje porušenie. Je však niekoľko dôkazov o konsolidácii viacerých regulačných orgánov, ale energetický z energetickej regulačnej perspektívy je dôležitý dostatok prostriedkov, ich jasné určenie a taktiež prístup vlády nie ku kontrole, ale k akýmsi odborným stanoviskám. A taktiež je tu tretí balík, ktorý treba uplatniť, pretaviť do národnej legislatívy. Bude to platiť aj pre ďalšie legislatívne akty. E, uvedomí si to určite aj Španielsko, bude na to klásť e, dôraz aj komisia a treba sa vyhnúť tomu, aby nejak Španielsko v budúcich mesiacoch trpelo a v mene nás oboch sa chcem poďakovať tomuto výboru za čas, ktorý ste nám venovali. E, máte nabitý program, takže e, ďakujem už teraz za vašu budúcu podporu. Naozaj ďakujeme riaditeľovi Rady regulačných orgánov za ich ochotu, za to, že boli medzi nami. Ďakujem aj kolegom a ďakujem samozrejme aj tlmečníkom ktorí ako vždy veľmi milo ostali s nami o 10 minút dlhšie. A o 15. pokračujeme v našej schôdzi. Dovidenia po obede.